Vážení kolegovia, prvým bodom náš, poobednejšej časti nášho zasadnutia je vyhlásenie Europolu o nesvestných deťoch migrantov. Viete, že toto vyhlásenie sa objavilo v niekoľkých denníkoch, preto sme sa rozhodli zaradiť túto tému na program rokovania. Máme tu medzi nami hostí, zástupcov Europolu, pána Neumana, vedúceho podnikateľského sektora, potom zástupkyňu agentúry pre základné práva pani Dimitropulu a z mimovládnej organizácie Mrs. Children Europe pani Morales. Nech sa páči, vítam vás všetkých. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli. naši traja hostia vystúpia ako prvý. Poprosím ich, aby sa držali rečníckého času zhruba 8 až 10 minút a potom dám priestor kolegom. Dúfam, že sa nám podarí podrobne o tejto téme diskutovať ako prvý vystupí pán Neumann za Europol. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, dámy a páni. Minulý mesiac došlo k dvom udalostiam, kedy som si želala, aby sme boli ako organizácii, aby, aby, kde som si želala, aby sme nemali pravdu. Poprvé bol to, keď náš kolega povedal, že ďalší teroristický útok v Európe je nezvratný a hrozí okamžite a o dva mesiace už došlo k útokom v Bruseli a potom v januári tohto roku, kedy Europol zverejnil, že problém nezvestných detí v skutku existuje a potom o tri mesiace nemecká vláda potvrdila, že skutočne E, osudy zhruba viac ako 5000 e, maloletých migrantov a e, z toho 400 je mladších ako 14, že jednoducho ich osudy alebo kde sa nachádzajú nie je možné potvrdiť. Tento problém predstavuje niekoľko víziev. Pochopiteľne najprv je tu aspekt registrácie. Ja si myslím, že bezprecedentný počet migrantov, ktorí prichádzajú do Európy, e, do istej miery prekvapil vlády členských štátov a až teraz vlastne máme prvé indikácie o rozsahu celého problému a až teraz práve prvý členský štát mohol potvrdiť, že skutočne osudy viac ako 5000 maloletých, ktorí boli zaregistrovaní počas roku 2015, e, sú neznáme. Ja by som očakával zhruba, že pravdepodobne aj iné členské štáty v nadchádzajúcich týždňoch či mesiacoch e, nahlásia e, ďalšie počty maloletých nezvestných bez sprievodu. Po druhé, je tu i otázka, ako budeme narábať ďalej s touto informáciou. Najprv, podľa odhadov UNHCR 27 migrantov, ktorí prišli v roku 2015 do EÚ, boli maloletí. To znamená, že to je zhruba jedna tretina a to je pomerne veľké číslo. Po druhé, vieme, že počas cesty samozrejme sú, sú migranti vystavení e, organizovaným skupinám. Sú odhady, že viac ako 90 využívajú služby, ktoré takéto skupiny používajú, ktoré takéto skupiny teda ponúkajú na to, aby sa mohli presunúť do Európe. To, čo je znepokojujúce, je, že my máme aj informácie že mnohé z týchto organizovaných kriminálnych skupín, ktoré sú zapojené do ponúkania e, takýchto cestovných služieb, na európske územie sú zapojené aj do e, pašovania, teda obchodovania s ľudskými bytostiami. Existujú obavy, že existuje isté percento týchto maloletých, ktorí budú vystavení a stanú sa obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami. Väčšina prípadov, ktorá súvisí s obchodovaním a prevádzačstvom, sa týka sexuálneho vykorisťovania. Ale je to aj preto, pretože tento jav, tomuto javu bola prisúdená priorita zo strany členských štátov počas uplynulých rokov. Maloleté e, obete sa identifikujú v prípadoch, ktoré súvisia s so sex- sexuálnym vykoristovaním, núteným žobraním, nútenou trestnou činnosťou e, či podvodmi so sociálnymi dávkami. Podľa našich informácií e, veľká väčšina obetí, ktoré sú, o ktorých vieme, sú mm, občania EÚ a pretože tieto skupiny považujú tieto deti za komoditu a preto je veľmi jednoduché premiesniť alebo teda previesť e, občana EÚ v rámci teritória EÚ. Ale malo, maloletí migranti e, sa stávajú e, predmetom vykoristovania vzhľadom na nízky vek, zraniteľnosť a vzhľadom na to, že nedisponujú finančnými prostriedkami. Takže toľko. Um, na teraz môžem povedať, že Určite zdôrazňujem ešte raz obavy len tejto situácie a potvrdzujem, že títo maloletí um, sa stávajú obeťami trestných činov. Z pohľadu presadzovania práva je ale obraz pomerne eh, nesúrodý mm, aby sme, aby sme, mohli, mm, aby sme mohli s istotou vysloviť eh, niektoré vyhlásenia. Ale v každom prípade um, ten problém treba riešiť, pretože i jedno zneužitie je dosť. E, pokiaľ ide o paneurópsku reakciu s podporou Europolov, je len, jeden z, len jednou z perspektív. Tými najbežnej, alebo teda tými najzrejmejšími opatreniami sú napríklad, e, viem, že možno sa budem opakovať, samozrejme treba poprvé vykonávať registráciu maloletých v členskom štáte, do ktorého prichádzajú, teda to by nám malo dopomôcť k jasnému obrazu a a treba vkladať tieto, tieto údaje o maloletých do európskych systémov ako do systému SIS, eh, aby sa umožnila registrácia migrantov um, pod 14 rokov do Eurodoku. Eurodaku ďalej treba umožniť komunikáciu medzi symptómy a treba zistiť, že či už maloletý registrovaný v jednom systéme je registrovaný aj v inom systéme, aby sme si mohli potvrdiť osud tejto osoby a to všetko ja viem, že je predmetom diskusie na pôde zákonodárnych orgánov. Určite vám nič nové nehovorím samozrejme. Pre nás možnosť využívať zdroje šengenského informačného systému a systematicky si môcť krížovo kontrolovať naše údaje um, ohľadne nezvestných osôb a tak ďalej by mohlo poskytnúť hodnotné informácie. Na to, aby sme šírili osvetu na verejnosti, treba sa treba e, zamyslieť nad vytvorením mechanizmu, ktorý by umožnil vyvodiť alebo upozorniť verejnosť na túto otázku. Máme veľmi dobré skúsenosti za zoznamom najhľadanejších osob, ktoré máme na našej internetovej stránke. No a pár mesiacov, keď po zverejnení online, už máme viac ako 10 príkladov, prípadov, keď ľudia boli identifikovaní a zatknutí. Takže tento nástroj verejnosť prijala a môže eh, prispieť k objasneniam situácie. Okrem verejnej osvety samozrejme je tu reakcia orgánov činných trestnom konaní. No a ja myslím, že sa dá povedať, alebo dá sa povedať, že máme dobrý, vytvorený dobrý mechanizmus, ktorý nám umožňuje podporovať a pomáhať členským štátom. Europol už podporuje operácie členských štátov v boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Máme databázu ktorej uchováme informácie, ktoré podávajú eh, členské štáty a používame ich pri vyšetrovania. Rovnako spolupracujeme s MVOčkami a medzinárodnými organizáciami na eh, vypracovanie najlepších eh, postupov a odporúčaní. Na záver, obavy z vysokého počtu nezvestných maloletých utečencov sú alarmujúce a mnohé prípady boli potvrdené a zatiaľ nemôžeme dospieť jednoznačným záverom z ohľadom na to, že neplnoletí e, utečenci e, sú obeťami prevádzackých gangov, ktoré sa zaoberajú e, zneužívaním osôb, hlavne sexuálnym zneužívaním, tak vyvoláva veľké obavy. Je potrebná spoločná reakcia. Europol môže podporiť vyšetrovania týchto prípadov a vyšetrovania proti týmto zločincom. Ďakujem veľmi pekne, pán Neumann. Ďakujeme veľmi pekne za poskytnuté informácie. No a slovo teraz dostávajú e, zástupcovia e, agentúry pre základné práva, pani Dimitropulo. E, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, poslanci Európskeho parlamentu fenomén deti bez sprievodu ktoré sú nezvestné, nie je vôbec nový. My sa tým zaoberáme už od roku 2009. No a v našej minulej, spráce, pra, v našej minulej správe upozorňujeme na tento, na tento jav, upozorňujeme tiež v mesačnej správe o, o situácii utečencov a rovnako v údajov biometrických údajoch sa zaoberáme tým, či sú tieto údaje pravdivé na vystupovanie nezvestných detí. No a zmeny, ktoré môžu byť nevyhnutné na zaistenie napríklad toho, že orgány na ochranu detí budú mať prístup k týmto údajom. Nuž koľko detí chýba z EÚ a odkiaľ, už nepoznáme jednoznačné čísla, presné čísla, povedal to už pán Neumann z Europolu. No a na vysvetlenie, prečo to nevieme, musíme povedať, kto má nahlasovať zmiznutia a komu a čo sa skutočne deje deti. Po príchode musia byť zaregistrované s kompetentným národným orgánom a musí mať porenca, ktorý e, je zodpovedný alebo ktorý má oznámiť zmiznutie dieťaťa e, policii, tak ako by to oznámili rodičia o ich e, deti. Bohužiaľ, často sa to nestáva. No a aké sú tu problémy? Poprvé, je tu neznáme číslo detí bez prievodu, ktoré sú absolútne neznáme, ktoré niekde chýbajú, ale to nevieme nepoznáme toto číslo. Po druhé, nemáme centrálny register a to vyplýva dvojité, to vyústuje do dvojitej registrácie. To znamená, že tie údaje, ktoré poznáme, sú akumulované čísla detí, ktoré sú nezvestné z, z Eh, špeciálnych zariadení. To znamená, že jedno dieťa môže byť eh, nahlásené jeden alebo viackrát ako nezvestné z viacerých eh, centier v rôznych členských štátoch, no a rovnaké dieťa môže byť nahlásené ako nezvestné vo viac ako jednom členskom štáte. Len dovolte mi uvieť príklad, ak dieťa príde na lesbos v Grécku, môže byť nahlásené v Grécku, alebo potom môže byť nahlásené nezvestné z zo zariadenia vo vnútrozemí a potom v ďalšej krajine, v Nemecku alebo Rakúsku. No a ďalej nevieme presne, koľko detí sa nájde a kde. Niektoré z detí, ktoré sú nezmestné e, z Grécka alebo z Talianska alebo z nejakej inej krajiny, e, skončia v nejakom inom členskom štáte, povedzme v Rakúsku, ale momentálne rakúske orgány, e, nevieme, či toto dieťa je nezvestné v Grécku a grécké orgány nebudú vedieť, že toto dieťa bolo nájdené v Rakúsku na začiatok procesu hľadania musí byť musí byť podané hlásenie hlásenie obráneho, alebo teda opatrovateľa, ale nedostatok takýchto hlásení alebo veľké, veľké oneskorenia spôsobujú nevyhľadateľnosť týchto detí. Nože, právne povinnosti opatrovateľov, keď boli vymenovaní, keď neexistujú orgány na príjmanie, nie sú presne stanovené právom. No a existencia, existencia alebo komplikovanosť nástrojov tiež komplikuje situáciu článok 32 rozhodnutia o nezvestných osobách, Sa môžete ich patriť väčšina členských štátov, bude deti, ale ale tedy, keď si myslia, že dieťa bolo odvedené do zahraničia roku 2015, a, a, sme mali vysoké číslo od EU LISA v informačnom systéme SIS, však nevieme, koľko z nich bolo bez prievodu, to nevieme teraz. No a v týchto prípadoch a deti bez prievodu, a ktoré sú nahlásené po policii veľmi často, a sa nesledujú tento prípad kvôli nedostatkom dôkazov, ktoré by uľahčili proces sledovania, hľadania, ako fotka dieťaťa, osobné informácie, otlačky prstov a tak ďalej. Takže ako môžeme zlepšiť hľadanie a zhromažďovanie údajov. Najskôr treba zaistiť, aby všetky údaje a prípady boli oznámené príslušným orgánom a zanesené do systému SIS-2 e, potrebujeme jasné povinnosti. E, v rámci 24 hodín hlásenie môže k tomu prispieť ďalej na to, aby takéto deti boli viditeľné. Môžeme do SIS-2 ďalšiu kategóriu. Okrem toho e, odlačky prstov zaradené do systému SIS-2 môže prispieť k hľadaniu a nájdeniu nezvestných ľudí ďalej na zlepšenie ochrany detí efektívny systém, ktorý umožní prístup orgánov na ochranu detí k systému SIS-2 je dôležitý. Avšak nemôžeme vytvoriť situáciu začarovaného kľúde deti bez z prievodov sa nájdu a potom opäť zmiznú na to, aby sme ich chránili. Treba pochopiť, prečo sú nezvestné a čo môžeme urobiť na to, aby sme predišli zmiznutiam. Takže prečo sa stávajú nezvestnými. No a keď prípady sú individuálne hlásené, vieme, že mnohé deti odchádzajú z zariadení na to, aby e, sa stretli alebo aby išli za rodinami alebo priateľmi. Rovnako vieme, že dĺžka oficiálnych procedúr, administratívna záťaž, ako aj nedôvera voči orgánom spolu s nedostatočnými informáciami, ktoré dostávajú deti, prispievajú k rozhodnutiu, aby cestovali samotné a sú zraniteľnejšie na rekrutovanie kriminálnych živlov. E, neadekvátne podmienky prijatia a detenčné postupy sú tiež e, faktory púšťa, žiadne dieťa nezostane za e, plotmi alebo veľkých detenčných zariadení bez s, s mojimi cudzami, cudzími osobami, bez toho, aby malo adekvátnu starostlivosť a je predmetom zneužívania kde sa treba zaoberať. A strach zo zametnutia a žiadosti o azyl a strach z budúcnosti tiež vplyva na ich rozhodnutie a sú preto zraniteľnejšie na zneužívanie. Všetky deti a e, sa snažia prežiť samotné a, a snažia sa uživiť a rovnako pomôcť rodinám doma. Čo môžeme robiť proti tomuto? Treba zaistiť, aby všetci aktíry vrátane azylu, e, migrácie, orgánov činných trestných konaní, súdov a orgánov na ochranu detí musia spolupracovať a všetky orgány musia rešpektovať princíp najlepšieho záujmu dieťaťa vo všetkých aktivitách. To znamená vytvorenie bezpečného prostredia pre deti bez prievodu, ponúknením starostlivosti, životné prostriedky, ktoré splňajú ich potreby a efektívnu ochranu. A po tretie, samozrejme, boj proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi. Nože, že na záver by som povedal, že deti e, nechcú byť nez, nezvestné, alebo je nepravdepodobne, že budú nezvestné, alebo ujdú z miesta, kde majú starostlivosť. Z ohľadu na toto e, musíme zvážiť štyri opatrenia, ktoré môžu výrazne prispieť aj k znižovaniu e, detí a miznutiu detí bez prívodu. Poprvé prvé, treba ponúknutia, správnu starostlivosť. Sú správy, ktoré hovoria o tom, že počet detí z z náhradných rodín je oveľa nižší ako z, z inštitúcií. A ďalej a osoby a, alebo deti a, by mali byť vystavené a mali by požívať špeciálnu osobitnú ochranu. Jedno z opatrení, ktoré aplikujú mnohé členské štáty na boj proti tomuto fenoménu, je umiestnenie detí do tzv. bezpečných alebo chránených domovov. A toto je účinné v prípade detí, ktoré kontrolujú a riadia prevádzači s tým, že deti sú im odňaté a treba zaistiť, aby, keď sa uplatňujú takéto opatrenia, boli zaistené za na individuálnom hodnotení e, rizik, e, vydalo rozhodnutie súdnych orgánov a na predefinované obdobie e, s pravidelnými revíziami. A treba si tiež uvedomiť, že chránené zariadenie znamená detenciu, pretože deti nemôžu byť proti svojej vôli zamykané a zatvárané menej ich bezpečnosti. To, takéto opatrenia len oddiali zmiznutie dieťaťa a je to faktor puš pre vyznutie ďalších detí, ktoré sa chcú vyhnúť, vyhnúť detencii. Po druhé, treba zaistiť vymenovanie kvalifikovaných opatrovateľov pre všetky deti bez prievodu. S komisiou sme vypracovali, vypracovali príručku. Školení opatrovateľia musia zabrániť, zabrániť miznutiam skorým identifikovaním rizik. A po tretie, treba budovať dôveru s deťmi. Deti majú právo na informácie a musia byť informované v súlade so svojím vekom a vyspelosťou. A na to, aby sme získali dôveru, musíme im hovoriť pravdu, musíme sa s nimi angažovať a treba a s nimi diskutovať o ich obavách a strachoch ďalej. Opatrenia na zaistenie rýchleho zjednotenia rodín, rovnako ako časná identifikácia a implementácia dlhodobých riešení, ktoré e, zníži pocit e, neistoty a beznade týchto detí, kvôli ktorej eh, sú také zraniteľné. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem pekne, pani Dimitropolu. Teraz slovo dostane pani Morales z Mission Children Europe. Eh, vážená pani predsednička, eh, poslankyne poslanci, ako povedali predrečníci, tento problém je na ktorý upozorňuje sa už dlho. No a skutočne Nedávne a časté správy hovoria o tom, že ten problém e, naberá nové dimenzie. Reakcia na tieto otázky Missing Children Europe e, spustil projekt financovaný z EÚ v roku 2014, ktorý sa zameriava e, na spoluprácu a prevenciu a reakcie na zmiznutia detí. Projekt pozostával z výskumu a Eh, núdzových liniek, eh, spolupráce eh, zapojenia občianskej spoločnosti, MVOčiek a iných agentúr nálezy boli veľmi konzistentné a pod, potvrdili kľúčové výzvy v ochrane týchto de- detí. Prvá výzva sa týka nedostatku školeného personálu v tejto otázke. Napríklad žiadny zo zástupcov obritených orgánov nemal školenie na prevenciu alebo reakciu na nezve- prípady nezvestných detí a len 20 opatrovateľov Eh, boli vyškolení a 12 opatrovateľov eh, boli vyškolených eh, reakcií na prípady nezvestných detí. Deti Veľmi často sa predpokladalo, že keď deti sú nezmestné, tak opustili ochranu zo vlastnej vôle. Druhá výzva sa týka všeobecného nedostatku systematických a konzistentných opatrení to, čo procesy existujú, tak sa eh, používajú len lokálne a často nie sú známe eh, tým, ktorí ich musia uplatňovať. Naša štúdia tiež ukázala, že neexistencia systematického eh, hodnotenia rizik mm, musí byť prispôsobená deťom a táto neexistuje teda. Nuž, ďalej sú tu správy e, v nahlasovaní, zmiznutí detí bez prievodu. Procesy nahlasovania sú e, buď neznáme, alebo veľmi e, zdlhavé a mnohé prípady preto nesúhlasené, alebo súhlasené príliš neskoro. Ak je, je prípad nahlásený, tak pokračovanie a vyšetrovanie prípadu je nekonzistentné. No a prostriedky ako napríklad sieť núdzových liniek sa Nepoužíva pre túto špecifickú skupinu. Opatrovateľe tiež hovoria o problémoch s orgánmi trest, činnými trestnom konaní eh, a väčšina z nich povedala, že zatiaľ niektoré nezvestné deti eh, možno boli nájdené, eh, väčšinou o tom vôbec nepočuli. No a celkovo správa zdôrazňuje viaceré dôležité výzvy pri výmene informácií medzi jednotlivými agentúrami jasné, vlastníctvo nie je, zodpovednosť nie je definovaná, spolupráca nie je dostatočná v cezhraničnej výmene, ak kraj, a dieťa opustí krajinu, a snahy o výmenu informácie. Informácia pokračujeme vyšetrovania sa veľmi často, veľmi často veľmi slabé. Tiež sa hovorí o tom, že deti sú nezvestné, pretože sú vystrašené z dĺžky právnych postupov, ktoré by napríklad umožnili byť zjednotené s rodinou. Vo Švédsku napríklad eh, miera nezvestných eh, veľmi sa veľmi znížila, eh, keď dublinské transfery do Grécka boli prerušené a to ukazuje dopady týchto transferov na prípady zmiznutí. Takže čo môžeme robiť? Minulý týždeň že Andral Jurok, hm, vydal príručku s praktickými odporúčaniami na prevenciu a reakciu na takéto prípady príručka bola eh, vydaná pri príležitosti eh, príležitosti školenia, kde účastníci povedali, že táto príručka je praktickým nástrojom, avšak potrebujú viac zdrojov, viac školení eh, doma ktorí sa musia dohodnúť na jasných procesoch a úloha na národnej úrovni, aby zlepšili hodnotenie rizík, reporting a reakcie. Po druhé, na to, aby sme predišli tomuto problému, potrebujeme bojovať proti procesom, ktoré vedú k zmiznutiu. Eh, zjednotenie rodín a medzinárodný postup musia byť eh, prioritou. Deti musia môcť požiadať o azyl v krajine, kde sú, bez toho, aby boli transferované do istý inej krajiny, ktorou, pre, ktorou eh, prechádzali. A treba, aby okamžite boli vymenovaní tiež opatrovateľia po príchode detí. Deti musia byť tiež informované o týchto postupo, postupoch, pretože veľmi často jediné informácie, ktoré dostanú, sú tie, ktoré dostanú od pašerákov alebo prevádzačov. Po tretie, cezhraničná spolupráca musí byť zlepšená pri reakciách na tieto zmiznutia. To si vyžaduje napríklad efektívnu výmenu informácií, eh, spravovanú orgánmi na ochranu detí, ako aj spoločné vyšetrovacie týmy, ktoré analýzujú informácie o eh, prevádzačských gengoch. Existujúce cezhraničné nástroje ako SIS, ako aj sieť eh, núdzových liniek pre deti treba systematicky využívať, aby sa pokračovalo v týchto detí. No a v neposlednom rade Európska komisia a jej princípy o integrovanej, integrovaných systémoch ochrany dieťaťa musia byť v srdce, srdci stratégie komisia a krokov aktivít komisie Nuša. Dokument komisie hovorí, že každé dieťa sa e, uznáva ako držiteľ práv z nespochybnovateľnými právami. A keď dieťa zmizne, tak ochrana a jeho bezpečnosť je zastavená. A, a to nemôže závisiť od toho, a jeho nájdenie nemôže závisiť od toho, či je migrantom alebo dieťa bez prievodu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Morales. A toto sú veľmi a, závažné otázky. A teraz otváram diskusiu. Siedmi poslanci sa prihlásili o slovo. A ako prvý pán Lenners, nech sa páči. Thank you very much, chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Je to dosť znepokojujúci príbeh. Nevieme, o akom počte detí hovoríme, nevieme, kde sú, s kým a čo robia. Máte pravdu, že nie sú žiadne dôkazy, ale takisto ste nepovedali, že sú že, že nie sú dôkazy, že by mohli byť e, v rukách e, exces priemyslu alebo moderného otroctva. To je naozaj nad rámec všetkých e, predstav. Takže treba urobiť všetko, čo je v našich a silách tu v parlamente, aby sme pomohli Treba znížiť takisto e, e, vek pre e, odobranie tlačkov prstov. To sa zatiaľ môže robiť od 14 rokov. Ak by toto pomohlo situácii, myslím, že by sme to mali urobiť, ak je to tiež technicky možné, ak tam nie je problém s rastúcimi deťmi, s, znovu, znovu spoznávaním otlačkov. Treba zabezpečiť že deti môžu žiadať e, o azyl kdekoľvek e, sú, nie len teda v prvej krajine, kam sa dostanú. Myslíte, že toto by pomohlo? Možno aj strach detí pred tým, že budú registrované pred procesmi a úradmi, s ktorými budú mať dočinenia. Tomu sa treba venovať. E, počul som veľa dobrých prípadov, príkladov zo strany mimovládiek o spolupráci s Europolom. To tu možno treba spomenúť majú pocit e, spolu s mimovládnymi organizáciami, e, že budú môcť sa e, teda riešiť určite z tých otázok, ktoré tu sú nadnesené. Sú to chýbajúce deti alebo deti migrantov? Je jedno, či ste dieťaťom, utečencom alebo migrantom. Dieťa dieťa. Je dôležité tiež rýchlo konať každú sekundu, čo čakáme, e, sa zmenšuje pravdepodobnosť, že e, dané dieťa sa nájde. Niekedy mám pocit, že národné orgány nie sú, e, nemajú až také dobré povedomie o tomto. Ja som z juhu Holandska, máme hranicu s Belgickom a s Nemeckom. Minulý týždeň tu bol taký prípad, kedy dvaja E, e, mladí takto začali chýbať z domovou pre migrantov v, rám, v priebehu dvoch minút, môže byť v Nemecku alebo v Belgicku, takže tam treba zabezpečiť aj spoluprácu e, na medzištátnej úrovni. Ďakujem, pani Ferrara. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsednička. Ja som chcela upriamiť vašu pozornosť na dve témy. Jedna sa e, týka e, mladých, e, ktorí sú okolo 16 teda rokov veku a sú bez prievodu. Žiaľ Bohu, je veľmi málo personálu, ktorý by mohol takto sprevádzať deti. Je tu aj konflikt záujmov dobrovoľní e, tutori, tých je veľmi málo. Potom sú za, e, za tutorov menovaní e, riaditeľia detenčných centier, kde sa tieto deti nachádzajú. Tam vstupujú do hry naozaj už konflikty záujmov. No a vzniká tu aj problém tútorov a počtu e, mladistvých, e, o ktorých sa stará v niektorých prípadoch dobrovoľný tútor je zodpovedný za 70 e, e, detí bez prievodu, takže tam je naozaj nemožné sledovať e, s tou potrebnou pozornosťou taký veľký počet detí. No a ďalší problém sa týka škôl. Mnohí mladiství 14, 15, 16, 17 roční E, potrebujú e, kurzy alfabetizácie. E, tie sa nevždy predpokladajú na štátnej úrovni, nepredpokladajú sa takéto večerné kurzy a je veľmi e, časté, veľ, veľmi ťažké e, zlúčiť e, návštevu týchto mladých ľudí naozaj na úrovni základných škôl a dať ich dokopy s 5-6 ročnými deťmi. A výsledkom je teda, že nechodia vôbec do školy. A to je spojené s ťažkosťami, spojenými so socializáciou, s učením sa jazyka, s možnosťou vyjadriť sa, dohovoriť sa s ostatnými a e, títo mladí ľudia potom sa už len e, prechádzajú po meste a ľahko e, spadnú do osidiel aj organizovaného zločinu kohokoľvek, to im ponúkne akékoľvek práce a podobne. Takže bolo by vhodné zhodnotiť e, možnosť e, týchto, e, týchto, týchto mladých ľudí umiestniť do súkromných rodín, ktoré by sa vlastne mohli o nich starať. Samozrejme, keby sa splnili určité požiadavky. Myslíte si, že by to mohlo byť riešenie, ktoré zohľadňuje záujem prevažujúci záujem e, detí. Mohla by sa tým vyriešiť tá otázka e, chýpajúcich tutorov. Pani Ferrara, poprosím vás, aby ste naozaj všetci e, sa snažili obmedziť svoj rečnícky čas, lebo máme naozaj veľmi málo času. Pani Koraca, byl, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Naozaj vítam túto diskusiu o tejto strašnej téme, teda, ktorú sme iniciovali po tej iniciatíve Missing Children a ich správe, ktorá nás všetkých samozrejme šokovala. E, ja som e, spolupredsedničkou e, skupiny pre práva detí. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že tu vedieme túto verejnú diskusiu že môžeme zdieľať s ostatnými kolegami tieto informácie. Je to naozaj veľmi frustrujúce, to, čo hovoríte. Popisuje to obrazok nedostatku zdieľania informácií na cezhraničnej úrovni medzi policajnými orgánmi. A ja by som chcela prejsť k otázke e, identifikácia, a registrácie. Je tu taký pocit e, medzi deťmi, že odoberanie otlačkov prstov je niečo, čo je, tak povedať proti deťom. Ja som túto diskusiu viedla s určitými migračnými orgánmi Dobre, niektorí z nás, ktorí počas prechádzajúceho volebného obdobia sme pracovali na azylovom balíčku a e, právach detí, e, naozaj sme sa tam snažili argumentovať, že e, registrovanie a odoberanie otlačkov e, prstov je spôsob, ako deti začleniť do systému ochrany. To je spôsob, ako umožniť aj policii, že tieto deti existujú v Európe a teda chrániť ich pretože vieme, že 50 eh, z nich zmizne recepčných centier pre eh, eh, migrujúce deti, pretože oni potrebujú vlastne prevádzačov predtým, než potrebujú potrebujú vlastne tie orgány pre migráciu, takže my ich potrebujeme chrániť naozaj už od začiatku. Spomenuli ste Eurodax, SIS 1, SIS 2, Visa. Je tu otázka pasov, detí. Akceptujeme iba eh, identifikáciu eh, tvári alebo akceptujeme aj biometrické pase pre ne, aby sme zabezpečili, aby sa dostali do databázy a tá sa dala aktualizovať. Mám špecifickú otázku pre Europol, pretože vy eh, ste teraz pod tým veľkým tlakom aby ste časť vašich e, e, zdrojov e, smerovali do boja proti terorizmu, čo je naozaj legitímne a pochopiteľné po tom, čo sa deje v Európe. Nie je to naozaj kritika, teda je to iba otázka. Je tu riziko, že nejakým spôsobom toto pôjde na úkor vašej vynikajúcej práce v boji proti obchodovaniu a pre, pašovaniu špecificky detí? A keďže je jasné, že sa to týka čoraz viac a viac detí, ktoré e, žiadajú o azyl, je to čoraz viac detí a čoraz viac dievčat a je tu čoraz viac e, e, detí bez sprievodu. Je to naozaj teda masívny fenomén, o ktorom hovoríme. Takže ako môžeme zabezpečiť, že budeme mať dostatok zdrojov a budeme sa sústrediť na e, e, vlastne skoré e, varovania a systémy také, aby, sme, aby nám umožnili prevenciu, aby sa tieto deti nedostali do teda okruhu kriminality. Ďakujem. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty vo vašom rečníckom čase, lebo inak nebudeme mať naozaj čas, eh, eh, aby sme sa všetci vyjadrili. Pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne. Eh, je to naozaj tragédia, tieto deti, ktoré sú stratené v Jemene, v Somálsku, je to problém, teraz už aj v Európe je to naozaj fenomén obrovských rozmerov. A je dobré, aby sme zraz zbierali informácie, nielen to, čo predpokladáme, ale aj to, čo presne vieme. Aj keď je naozaj málo prípadov na, naozaj nahlásených detí, predsa len by som vás poprosilo čísla. Koľko e, z nich sa našlo, keď budeme mať takéto čísla, budeme môcť e, aj vyvodiť nejaké e, všeobecné závery, čo sa deje, čo sa stalo. Ide o únosy alebo je to otázka podvodov. Sú tieto deti nejako e, zneužité, použité napríklad pre obchodovanie s ľuďmi? Sú tu zatiaľ iba hypotézy, my potrebujeme viac informácií o týchto deťoch. Možno e, potom ako iné osoby e, vstupujú e, na európske územie. Je tu veľmi dôležitá ochrana týchto ľudí. Zástupka z Missing Children for Europe to už povedala. No a potom tu máme ešte ústavné princípy Aj eh, v národnej legislatíve je zakotvená určitá ochrana. Ale jedno je celkom zrejmé. Nemôžeme uh, tu toho veľa vyčítať. Myslím si, že práve napríklad Europol robí všetko, čo len môže. Treba sa ale zaobrať aj situáciou v členských e, štátoch, e, na ktorých území k tomuto dochádza. Nemôžeme skrývať ich zodpovednosť. Netýka sa teda len európskych orgánov. Možno e, jednoducho ignorovali, že by mohlo dôjsť k takýmto katastrofám v rámci migrácie. Nikto sa nezamýšľal nad tým, čo tu nám hrozí, pokiaľ ide o bezpečnosť týchto ľudí. Takže opakujem, je to buď otázka podvodu, alebo naozaj tragédie obrovských rozmerov. Takže ide o tie, e, obzvlášť o tie e, konkrétne krajiny, krajiny, v ktorých to dochádza. Na každom páde je to e, na pozadí nezodpovedného vyhlásenia európskych orgánov, ktoré podporili to, že došlo vôbec k tejto migrácii. A teraz vidíme na týchto deťoch tie reálne náklady tejto vlny. Mm, Takže keby tu nebola táto veľká vlna migrácie, nemali by sme tu ani tento vysoký počet e, týchto detí. Takže teraz e, tu počujeme len apely apely v tom e, e, e zmysle protesty. E, ale tie prichádzajú práve z úst tých, ktorí umožnili túto vlnu migrácie. To je tiež súčasťou demokracie. Treba nie aj politickú zodpovednosť. Opakujem ešte raz. Žijeme v demokratickej spoločnosti a teda ak to naozaj je. Možno pani predsednička prerušuje rečníka. Ďakujem, pani Gomeš. Yes. On the 1st of April I was 1. apríla som bola e, e, v mori 2500 e, ľudí, prišlo po 20. marci tam po uzobretí tejto dohody medzi Tureckom a Gréckom. Vedela som tam deti zadržané a teraz som si istá, že je ešte väčší počet. Nemalo by sa to diať, ale deje sa to. Videla som deti v tých divokých táboroch v Píreuse, aj v štrukturovanejších táboroch v Grécku. Videla som deti v Indoménii, mnohé z nich eh, bez prievodu, alebo s ľuďmi, ktorí iba povedali, že sú ľudia z tej istej dediny alebo sú príbuzní. Bola som na Lesbose, eh, v dome, kde eh, pôsobí jedna mimovládna organizácia, ktorá sa starala o sedem detí. Jedno z nich malo len sedem rokov a povedali nám, že nemajú dosť prostriedkov, tutorov, nie je dosť prokurátorov, ktorí by sa mohli postarať o tieto deti. Väčšina tých, tých detí sú jednoducho tam, modlia sa a sú jednoducho e, obeťami, obeťami e, všelijakých sietí prevádzačských ktoré ich môžu akokoľvek zneužívať. A to sa deje v Európe. To je naozaj strašné. A naozaj členské štáty, e, sú to, ktoré sú odpovedné e, za e, túto strašnú situáciu, mnohé z týchto detí mali matky, povedali, že čakajú na zjednotenie rodín, že ich manželia, ich rodiny čakajú na nich v Nemecku, vo Švedsku. Mnohí z nich poslali samých, pretože očakávalo sa od nich, že sa e, zlúčia s niekým z ich rodiny a oni e, sú tam e, zabudnutí, pretože niektoré krajiny sa rozhodli, že zničia Schengen a zablokujú hranice. Takže áno, ak neukážem prstom na Europol alebo na agentúry, tak ja, ja naozaj neukazujem na nich prstom, ale ja ukazujem prstom na naše vlády, ktoré majú naozaj politickú zodpovednosť za to, že úplne e, strašne zlyhali a sú zodpovedné za osudy týchto detí, migrujúcich detí a skutočnosť, že tí, ktorí sú za týmto dílom medzi EÚ a Tureckom, ktoré umožňuje iba e, využívať tieto e, deti, ktoré sú v Grécku, že tí majú naozaj trestnoprávnu a politickú zodpovednosť. A e, na popredí tohto sú členské štáty, ktoré sa rozhodli blokovať hranice a zničiť Schengen. K ním patrí aj Nemecko. Ďakujem, pani Wimberg. No- Prepočne Nemecko najprv povedalo, že e, žiadne hranice tu nie sú a potom e, vlastne umožnilo činnosť tým, ktorí blokovali hranice. Prepačte, máme už len 9 minút pre tú diskusiu, 6 e, poslancov sa chce vyjadriť, plus treba nechať nejaký čas na odpovede. Pani Winberg. Ďakujem pekne prvom rade som chcela povedať, že je to veľmi znepokojujúce, že e, je možné, že toľko detí je zneužívaných pre otroctvo alebo e, prácu zločineckými sieťami. Musíme naozaj proti tomu zakročiť, to sa nesmie už e, ďalej diať. Chcem povedať, že nie je tak eh, divné vzhľadom na masovú migráciu, že počet eh, tých, ktorí prichádzajú bez prievodu, je vysoký. Len vo Švedsku za minulý rok to bolo 5 tisíc detí bez prievodu. Tento počet eh, detí bez prievodu sa síce znížil, ale máme tu veľký nový problém a to, že mnoho mladistvých prichádza z Maroka a Afganistanu majú právo požiadať o azyl. Mnoho z nich je e, zamietnutých týchto žiadostí a to znamená, že keď e, vedia, že budú vyhostení, vedome zmiznú. Tento problém máme so stovkami marockých detí, ktoré žijú vo Švedsku na uliciach. A keď sa pokúšame kontaktovať Maroko, aby sme ich poslali späť, odmietajú ich prijať. Preto teraz uvažujeme o tom, aby sme aj tieto deti z ulice e, zatvárali, internovali a snažíme sa e, tlačiť na Maroko, aby ich vzalo späť. Tento problém určite existuje aj v iných krajinách EÚ. Problém je, sú práve tí, ktorým bol odmietnutý azyl a ktorí sa odmietajú vrátiť. Čo s tým robí? Má niekto na to odpoveď? Ďakujem, pani Lambert. Samozrejme, to už e, tu znie niekoľko rokov, že azylový systém by mal riešiť aj dôsledky toho, čo sa deje s tými, ktorí sa nemôžu vrátiť naspäť z na okolnosti v ich krajine pôvodu. Takže toto treba tiež riešiť. Je tu závažné riziko, že v mnohých členských štátoch sa trestajú deti za um, sa to odpovednosti krajín pôvodu alebo našich vlád. Čiže keď počúvame návrhy, ako by sme mali riešiť e, alebo meniť azylový systém, tak ma to trošku trápi, pretože e, jedna z vecí, ktorá sa dostala do týchto modifikácií, je oveľa silnejší dôraz na záujem, na, na o, oveľa väčší záujem o dieťa. A ja si myslím, že skutočne by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo treba urobiť. Podľa mňa treba v každom prípade vynaložiť väčšie úsilie. Naše vlády musia vynaložiť väčšie úsilie a, eh, a eh, implementovať eh, pravidlo o nenavracaní ktoré vydal súdny dvor. To je prvá z vecí. Druhá, Veľmi silne to tu už zaznelo. Ak chceme zlepšiť registráciu, takisto potrebujeme riešiť aj posilnenie dôvery v systém. A takáto dôvera tu chýba a keď sa pozriete opätovne na niektoré z našich vlád, napríklad Francúzsko, a Veľká Británia a prípad Kale. Tam sú rozhodnutia súdu, ktoré jasne hovoria o tom, že dieť, deti v Kale, v tábore, majú právo v rámci Dublinu aj v rámci dohovoru o ľudských právach byť v Spojenom kráľovstve a ale teda v Spojenom kráľovstve sa táto legislatíva neimplementuje a naozaj aj francúzske orgány uh, neposkytujú dostatočnú podporu takýmto mladým ľuďom. Čiže my ako parlament eh, vieme, čo treba urobiť a ja by som chcela skutočne poďakovať našim hosťom, rečníkom za to, že to tu dnes takto jasne povedali. A teraz čaká práca nás a naše vlády. Ďakujem veľmi pekne, pani Vežia. Merci. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že situácia stále nie je úplne jasná. Ja, ja stále nechápem a nerozumiem ja, ja, zdroj čísla 10 tisíc, odkiaľ to prišlo a čo to predstav, presne predstavuje. Ja som pochopila, že množstvo registrovaných e, sa zvýšilo, množstvo alebo počet detí, ktoré prišli sa zvýšilo a že krajiny boli zaplavené e, žiadosťami a registráciami, avšak tým nie som e, spokojná. No a rovnako veľká časť týchto detí sú obete e, obchodovania. Ja chápem, že štáty tu nesú veľkú zodpovednosť kde sú kompetentné v tejto oblasti. Všetky štáty podpísali medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, treba dodržiavať chartu základných práv, smernicu o Dubline a nie len článok 1, nie len článok, ktorý umožňuje, umožňuje navrátenie ale aj články, ktoré stanovujú prijatie malých detí. Nož treba treba deťom pomôcť bez ohľadu na ich eh, vek a to je ten najlepší, eh, v najlepšom záujme dieťaťa. No a ja sa obávam, bohužiaľ, eh, že žijem v krajine, ktorá sa veľmi neangažuje v tejto, tejto novorenovšia. Tisíci, tisíce detí žiada každoročne ochranu, polovica z toho je zamietnutá, no to kvôli tomu, že pri týchto maloletých, či na tých žiadostí kvalita je spochybňovaná, ale zároveň im to bráni pri žiadostiach alebo pri udelení ochrany. V Kale stovky detí sú izolované, stovky utečencov sú izolované. Francúzsko a Veľká Británia si to vzájomne prehádzajú tento problém. francúzska vláda by mala tlačiť na britskú vládu, aby vyriešila túto situáciu, pretože väčšina týchto detí má právo na zjednotenie rodín vo Veľkej Británii. My potrebujeme výmenu informácií. No a tak, ako sme dnes hovorili o iných témach dnes ráno, vieme, aký je problém a vieme, že problém je výmena informácia, informácií medzi jednotlivými službami. Takže čo môžeme urobiť? tak všetky systémy, ktoré existujú, aby, aby sa dali využívali, aby sa využívali eh, v záujme eh, detí, dajme práv detí, ľudských práv, základných práv. Musíme to urobiť prioritne. aby som bol rada, aby sme skutočnú pozornosť venovali tomuto problému, aby sme prijímali konkrétne, eh, konkrétne opatrenia na riešenie tejto situácie, no, pretože inak budeme len konštatovať, že 10 tisíc detí sa stratilo a zmizlo na území Európskej únie, ale nepríjmeme a neprijatia konkrétne opatrenia a to mm, je, to nie je dostatočné. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja by som chcela poďakovať všetkým predrečníkom. To je strašné číslo, obrovský počet nezvestných detí. Ja som na Europole bola, diskutovala som s nimi a úplne úprimne vám poviem, neporovnávam deti so zvieratami, ale keď sa stratí pes, tak ľudia začnú konať. A ako to, že toľko detí zmizlo a sú nezvestné v Európe. V parlamente hovoríme o naliehavých situáciách v spojitosti s ľudskými právami v, v krajinách vo svete. Ja si myslím, že potrebujeme eh, potrebujeme urgentné uznesenie a výzvu Európe, aby konala v tomto probléme. Musíme zdvihnúť povedomie o tomto probléme, eh, povedať to našim občanom, musia vedieť, čo sa deje, aby potom si mohli všímať svoje okolie. Orgány, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé politiky, by mali spolupracovať každodenne. Cecilia Wikström predložila pozmenujúci návrh, kde sa hovorí, že o deti by sa malo starať tam, kde sa nachádzajú, ale mm, deti sú často obeťami Dejú sa im strašné veci. Pani komisárka Jourová by mala pripraviť akčný plán, ale už na to čakáme od roku 2013 či 2014. Naozaj by takýto akčný plán už mal byť predložený. A ešte dva záverečné body. Chcem sa vás spýtať, stalo by to za to, povedzme, ak by výbor LIBE napísal ďalším výborom, aby sme, sa, aby sme začali spolupracovať a my pripravili akčný plán. Nemali, sme, nemali by sme, nenastal čas pripraviť rezolúciu e, a vyzvať na prístup krok za krokom. Hovorilo sa to o prevencii, o budúcnosti, o tom, ako sa vyhnúť takýmto veciam, ale E, skutočnosť je taká, že sa to udialo, 10 tisíc detí je nezvestných, kde sú vlastne? Boli donútené k prostitúcii, zomreli niektoré z nich. Ja som predložila aj písomnú otázku pred dvomi mesiacmi ktorú podpísalo 40 členov ALDI, ale táto otázka nie je na programe. Ja chcem naozaj vedieť, aký akčný plán v Európe e, zamýšľame realizovať teraz, dnes, zajtra. Musíme nabádať ľudí k tomu, aby našli tieto deti. myslím, že sme za to zodpovední. Pani Spinelli. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s maloletými v táboroch, o ktorých hovorila pani Gomeš. Mám dve otázky. Nuž je, je otrasné, že im chýba jedlo, že chýba jedlo novorodencom. Dávam len jedno číslo na Chiose 6-mesačným deťom sa dáva 100 ml mlieka denne a Európa je špecialistom na eufemizmy, že nikdy nepoužívame správne slova, ktoré sú prispôsobené situácii a ja požiadam o to, aby, to tomu, aby tomu teraz tak nebolo. Preto zvážme, preto sa pozrieme na, to, na túto na túto redukciu mlieka. Podľa mňa, po, podľa mňa je, to, je to trápenie týchto detí. A potom veľký počet týchto maloletých, um, ktorí nemajú ešte 18 rokov, ale ktorí teda tvrdia, že sú plnoletí a um, ktorí teda tvrdia, že sú starší a potom zmiznú. A ja teda chcem to povedať preto, prečo ste to povedali aj vy, jeden z vás. Teda dieťa musí byť držiteľom práv, pretože potom sa dejú podobné kroky, preukázať, že niekto nie je maloletý, aby sa vyhol tomu, že bude musieť byť zadržaný v nejakom tábore a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pani Spinelli. Dobre, ja sa Obraciam teraz na našich rečníkov. Tých otázok je veľmi veľa. Ja vás požiadam, aby ste nám to zodpovedali za 2-3 minúty, ak je to možné, samozrejme, každý, teda je takýto rečnícky čas. Najprv pán, najprv pán Neumann, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, som veľmi rád, že ste ma pozvali medzi, na, medzi vás na túto zaujímavú diskusiu. Ja nehovorím, že mám v rukách nejaký šeliek na tento problém. A naše, náš prí, príspevok je len malý, ale dôležitý. Ja sa domnievam, že jeden z prvých prístupov, ktorý je dôležitý, je zriadiť eh, EU európsku administráciu takýchto prípadov vrátanie dohodnutých postupov, to súvisí s právomocami, s náležitou komunikáciou a samozrejme e, je to aj nákladné a súvisí to so samotnými zdrojmi. Ja by som za mňa, za moju oblasť e, nevnímal ten výhľad tak negatívne, ale keď sa pozrieme na spoluprácu medzi členskými štátmi, a prípady pašovania ľudských bytostí, tak tam je 65 členských, 65 e, prípadov, na ktorých sme pracovali e, minulý rok a v roku 744, v roku 2015. Môžete si povedať, že no to je dramatický náraz, situácia je skutočne zlá, ale na druhej strane to ukazuje, že naozaj tá spolupráca aj pracuje. A podobne príspevky 484 e, v roku 2009 a teraz 3500 500 v roku 2015, čiže naozaj európska spolupráca funguje a prebieha diskusia o inter- interkonektivite jednotlivých informačných systémov v EÚ, diskusia, ktorá ktorá by bola mm, problematická alebo ťažká ešte pred dvomi rokmi. To sú všetko znaky, ktoré nás povzbudzujú k tomu. Mm, je zrejme, že diskusia začala. Je tu otázka, ja sa pokúsim na ňu odpovedať, či potrebujeme viacej zdrojov. Nuž, parlament nedávno veľmi láskavo prijal rozhodnutie o dodatočných zdrojoch pre Europol, ale treba povedať, že pochopiteľne e, naše zdroje e, sú obmedzené. E, ak podporujeme členské štáty boj proti terorizmu, ak máme ľudí v teréne na gréckých ostrovoch, ak vykonáme sekundárne bezpečnostné kontroly. To sú všetky zdroje, ktoré nám chýbajú a ja si myslím, že týmto počtom nezvestných e, detí, e, ktoré sa ktoré zaznamenávame teraz, je veľmi pravdepodobné, že prvé prípady, kde maloletí migranti budú zapojení do prípadov prevádzačstva, sa objavia už tento rok. A samozrejme to si potom vyžiada značnú časť práce a koordinácie. Teda hovorím, nemám v rukách žiadny všeliek, musíme konať spoločne, treba nám zdroje, určite budeme potrebovať finančné e, prostriedky, ale aj občianskú iniciatívu. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste medzi nás prišli. Pani Dimitropolu, nech sa páči a ja sa pokúsim veľmi stručne zareagovať. Mnohé z odporúčaní, ktoré sme si dnes vypočuli, sú mm, pre členské štáty už právnymi požiadavkami, sú zakotvené v EU legislatíve, v dohovore dieťaťa, ale sú tam aj špecifické ustanovenia, keď hovoríme keď, keď hovoríme o ubytovaní týchto detí v rodinách, áno, to už eh, tam je, keď hovoríme o vymenovaní opatrovníka. To všetko je už v európskej legislatíve. Otázka znie, prečo sa to nerealizuje a kde je problém eh, pri realizácii. Mnohé problémy, ktoré dnes máme, nie sú nové, preto treba naozaj začať veci robiť tak, ako sa má. Potom pokiaľ ide o politiky, nové politiky, všetko musí, treba vždy vziať do úvahy najlepší záujem dieťaťa. Musí prebehnúť vyhodnotenie situácie a ubezpečiť sa, že rozhodnutie um, bude mať na pamäti to, aký dosah bude mať na, na, na deti. Áno, hovorili ste o tlačkoch prstov detí mladších ako 18 rokov. Možno, že by to bolo, možno, že bude, budú prípady, kedy to bude v najlepšom záujme dieťaťa, aby boli vystupateľné, ale zároveň musíme sa pozrieť aj na otázky ochrany údajov, otázky záruk, ktoré musia um, byť ktoré musia byť v platnosti, aby sme tak zabezpečili, že naozaj ide o najlepší záujem dieťaťa. Takže toto nie je čierno-biela otázka či odpoveď. Ďalej, pýtali ste sa na opatrovníctvo e, spojené e, výz, výzvy spojené s týmto systémom. Pohovorili ste o situácii v Taliansku, Grécku, ďalších členských štátov. Existuje manuál, ako bolo povedané. Um, máme nástroje, pokiaľ ide o nejaké inštrukcie, ako, ako postupovať, e, informácie o tom, aké európske projekty existujú a členské štáty by mali využívať tieto nástroje v teréne. No a pokiaľ ide o spoluprácu, nesmierne dôležitá. Nezabúdajme, že e, tento jav nezvestných detí e, ne, nemá vplyv len na jeden či iný členský štát. Musíte sa pozrieť e, na údaje, ktoré sú v dispozícii a to nie je len o Taliansku, Grécku alebo neviem, nebudem menovať krajiny, ale ide, je, je, je to všade na juhu, v strede, na severe, čiže jednou z vízie, tá, tá, tá výzva vlastne platí pre členské štáty, takže cieľom je medzaná spolupráca, ako môžeme, ako môžeme spolupracovať. Treba riešiť otázky, ako budovať už na existujúcich systémoch spolupráca a koordinácie a e, ako zapojiť orgány, ktoré majú na starosti ochranu dieťaťa. No a pokiaľ ide o biometrický projekt, e, teda, je teda tento konkrétny projekt, ktorý rieši rozdiely medzi informačnými systémy VIS, SIS, Eurodac a rieši, akým spôsobom by to mohlo byť využité napríklad pri hľadaní nezvestných detí, samozrejme v ich najlepšom záujme a analizujú sa zmeny, ktoré by sa dali, dali inkorporovať do tohto systému, aby sa, aby sa teda táto, aby, aby došlo k zlepšeniu situácie. Správa bude vydaná v roku 2017 a ja dúfam, že bude dobrým odporúčaním a inštrukciou. Pani Morales, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že mnohí poslanci Európskeho parlamentu eh, dnes skutočne maj, maj vyjadrili pocit, že toto je prioritná otázka. Počula som, eh, že to potrebujeme konať hneď, že to je naliehavý problém. Nemôžeme eh, ostať pri tom, že vieme, že 10 tisíce detí je nezvestných, treba niečo robiť, treba ich nájsť a treba zabrániť ďalším prípadom alebo bola otázka, kto nesie zodpovednosť. Ja myslím, že zodpovednosť eh, v každom prípade na oboch úrovniach, či už je to EÚ alebo národná úroveň. V roku 2013 Európska komisia vydala správu o nezvestných deťoch vo všeobecnosti. Na tejto štúdii eh, sa povedalo, že len 4 členské štáty eh, majú právne alebo procedurálne pravidlá pomoc deťom bez sprievodu v štátoch je štandardná štandardné, v niektorých štátoch je štandardná lehota neaktivity, aj keď vieme, že je dôležité okamžite konať. No, že treba to v každom prípade riešiť na európskej úrovni. Samozrejme, treba revidovať postupy a treba zaistiť, aby najlepší záujem dieťaťa bol v centre všetkých pozornosti, pretože je to cezhraničný problém no a riešenie na národnej úrovni nebude, nie je dostatočné. Viaceré veci zazneli, ktoré sú veľmi dôležité a mali by, čo budeme robiť v budúcnosti, poprvé je veľmi dôležité, aby deti, e, aby sme dôverovali, aby sme počúvali, hovorili o ich potrebách, aby sme pochopili rizika, ktoré čelia na, individuálnej, na individuálnej základe. To si vyžaduje kapacity, školenia a zdroje. Rovnako si to vyžaduje informácie, deti, umožniť im, aby mohli prijať rozhodnutia, aby vedeli, poznali rizika, aby vedeli, eh, že existujú postupy, ktoré eh, ich ochránia rovnako to vyžaduje eh, dobré ubytovanie a detencia. Zadržiavanie v žiadnom prípade nie je správnou reakciou. Samozrejme, toto je problém v mnohých krajinách, do ktorých dnes prichádzajú deti a vieme, že situácia v Grécku je hm, v skutku dramatická reakcia na situáciu. V každom prípade musí byť multidisciplinárna a musí uh, Eh, dohode aj ochranu dieťaťa a by založil hlavne na týchto princípoch. Otázka integrácie eh, a, a to je tiež vedie k eh, vzdelaniu, alebo to je tiež spôsobné vzdelanie, o čom som už hovorila. Mnohé z detí, ktoré sú nezvestné, sú deti, ktoré sa ocitli v situácii, kedy už a, nemajú dlhšie ochranu dieťaťa. To je tiež otázka, ktorú treba riešiť v budúcnosti v reakciách na tento problém. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa zúčastnili dnešnej diskusie, za to, že ste nám dali tieto informácie. A myslím, že ste sa nám všetkým, alebo môžeme niečo urobiť na to, aby sme vyriešili tieto veci. No a musím prejsť priamo k ďalšiemu bodu na programe. Ďakujem pekne za vašu, za vašu účasť. Je to prepojené to boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami v vonkajších vzťahoch EÚ. Návrh stanoviska pani Valero bol predložený na výbor LIBE 16. marca 2016. LIBE predloží svoje stanovisko ako asociálny výbor podľa pravidla 54 výboru DROA. Celkovo bolo predložených 95 pozmenujúcich návrhov a teraz načaká výmena názorov so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Pani Valero, nech sa páči. Ďakujem eh, veľmi a pekne. A eh, najskôr by som chcela poďakovať novým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. Už viackrát eh, sme sa stretli predtým, než bol predložený prvý návrh. A aj potom sme sa viackrát stretli. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromisy pre tých 95 pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme, všetci nebudú samozrejme nie všetky kompromisy, sa všetky pozmeňujúce návrhy. No nie je to problém rôznych názorov otázky. V podstate máme podobné názory. V podstate ide o to, čo povedala práve aj predsednička. Ide o obchodovanie s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ. Ale aj pre nás to má význam Ide o policajnú a justičnú spoluprácu, ide o školenia pre príslušné úrady, ide o hospodárske aspekty a tiež rozlišujeme medzi obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom. Ide o ochranu obetí, ochranu detí, svetkov, šírenie osvety, prevenciu rozdiely medzi nami nie sú až také veľké. Sú to viac menej malé rozdiely v niekoľkých bodoch. Myslím, že spolupráca s tieňovými spravodajcami bola vynikajúca a iste predložíme veľmi dobré stanovisko. Samozrejme je ťažké, kde začínajú zahraničné vzťahy, kde sú vnútorné veci a my sme to vo výbore FAM a druhá tiež eh, preberali. Je problém asociované výbory, ale nedá sa to eh, zmeniť. Toto je eh, gestorským výborom, v tomto prípade druhá. Uh, to spojené s mnohými otázkami. Tu myslím, že z mojej strany je všetko a bolo by pekné, keby sa teraz vyjadrili tieňoví spravodajcovia. Nech sa páči. Jo, Ďakujem pekne, pani Valero. Zatiaľ sa prihlásili dve osoby, pani Sipel a pani Gomeš, takže pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ja budem vystúpim v mene nášho tieňového spravodajcova, našej tieňovej spravodajkyne Kristín Bonafoa a prečítam jej pripomienky. 95 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených a ja by som sa rada sústredila na niektoré body, ktoré sú dôležité pre našu politickú skupinu a rada by som chcela poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu spoluprácu tejto téme k otázke ochrany obetí je skutočne dôležité. Pre nás sa žiadate víziu smernice o, o povoleniach na pobyt obete majú dostávať povolenie na pobyt aj vtedy, keď nemôžu spolupracovať s orgánmi. Oni potrebujú našu pomoc a okrem toho tiež si treba pripomínať, že obete nemôžu niesť zodpovednosť za trestné činy, ktoré, ku ktorým e, na ktorých boli nútení sa zúčastňovať hlavne v prípade sexuálneho zneužívania a nútenej práce. Čo sa týka uh, maloletých bez prievodu, je dôležité uh, lepšie, proaktívnejšie identifikovať deti, obete, e, prevádza prevádzačstva obchodovania s ľuďmi a je preto veľmi dôležité e, rýchlo vymenovať opatrovateľov e, zodpovedné osoby pre všetky deti bez prievodu, či sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami. Treba tiež zdôrazniť rozdiel medzi obchodovaním s ľudskými bytostiami a pašovaním migrantov. Aj keď tieto po prevádzačstvom, aj keď tieto fenomény sú prepojené, je tu jasný rozdiel s ohľadom na súhlas, čo nie je možné e, v prípade obchodovania s ľudskými bytostiami. A keď treba podporiť e, policajnú a justičnú spoluprácu, e, tak nemôžeme prijať myšlienku, že pohraničná a pobrežná stráž by mala mať prístup k databázam Europolu. Najvyššia priorita, najvyššiu prioritu musí mať uznanie štatútu utečencov. Ja chápem, že myšlienka vytvoriť novú štruktúru na ochranu obetí môže vytvárať negatívne ohlasy, ale to nie je hlavný bod, v ktorom sa chcem sústrediť, na ktorý sa chcem sústrediť posledným návrhu 51. A na záver by som rada trvala na tom, že je tu nevyhnutnosť um, kompetencie európskej úrovni v prípadoch úplného vzájomného uznávania uznávania rozhodnutí, keď negarantujú justičné systémy jednotlivých krajín túto kompetenciu. Nemôž, netreba dávať novej štruktúre alebo orgánu EÚ, môžeme to dať no existujúcej štruktúralnej inštitúcii EÚ. Je dôležité, aby obete obchodovania s ľudskými bytostiami mali pomoc v prípade neuznania ich štatútu, ak cestujú v rámci Európskej únie. Ja som presvedčená, že toto môže len posilniť uznanie štatútu obeti v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne sami, pani Sipel, pani Holmajer. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že vzťahu na to, že obete, ktoré sú obeťami obchodovania s bytostiami chceme všetci chrániť, neznamená to, že pritom uh, niektoré veci nezamieňujeme. Ochrana uh, znamená, že osoby, ktoré sa stali obeťami, obeťami znásilnenia, obeťami sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho uh, Eh, obťažovania, tak eh, zaslúžia naša ľútosť. Ale keď niekto pracuje na čierno na pracovnom trhu, a eh, tak nemá automatický nárok na ochranu. A tie veci treba oddelovať a skutočné obeti, obete obchodníkov s, ľudí, s ľuďmi, a ktorí boli utlačení, tým patrí naša podpora, ale tým, ktorí sami sa skrývajú, a označujú sa ako obete, e, nespadajú do predpokladu na ochranu. No po druhé, mňa trochu znepokojuje, že e, po po útokoch v Blogicku stále nechceme dať Frontexu kompetencie e, porovnať, či osoby potenciálne môžu byť páchateľmi zamiešťajú zamiešťajú do migračných tokov, tokov, tak aby ho cieľne zneužívali. Dnes sa toto nie je všeobecné podozrenie voči utečencom. Momentálne vykonávame tisícky kontrol na alkohol aj u ľudí, ktorí ne, nepili alkohol a chceme zabraniť tomu, aby tí, ktorí pili alkohol, nešoférovali. Čiže daňová kontrola, to tiež nie je všeobecný, všeobecné podozrenie voči daňovým poplatníkom, ale snažíme sa zistiť a, a priznať tých, ktorí podvádzajú. A to rovnaká vec platí aj tu, keď vykonávame kontroly, nie je to všeobecné pozrenie, podozrenie utečencov, ale chceme vyfotrovať tých, ktorí cieľne zneužívajú migračné toky a na to Frontex potrebuje prístup, pretože ako E, pretože keď vieme, ktorí e, páchatelia sa zneuži- snažia zneužiť migračné cesty, tak chránime aj utečencov, ktorí sa e, pohybujú na takýchto tokoch, pretože zločinci boli len veľmi len zriedka slušní k utečencov, ale zneužívajú na tie účely, na ktoré ich chcú zneužiť. Ďakujem pekne. Pani Holmajer, pani Gomeš, nech sa páči. Tak ako ste povedali, toto súvisí s predchádzajúcou diskusiou ja veľmi súhlasím s tým, že skutočne treba rozlišovať, a kto sú obete, ale tým treba si aj uvedomiť, že ktorí prichádzajú už ako obete a niektorí, ktorí prichádzajú až potom sa stávajú obeťami, pretože sú v takejto zlej situácii. A ako som videla v domény a na Pireuse, nikto sa nestará, nikto ich neoslovuje, nikto im nepovie, nič nikto im nepovie, bojovať proti prevádzačom a obchodníkom s ľudskými bytostiami a konkrétne ženy a deti. A ďalej, áno, tak ako už bolo povedané, uznanie štatútu obeti je prioritou, pretože potom zvyšok nebude výsledkom toho, no a Grécko momentálne všetko je zablokované. Nie je tam nič. Tak som povedal, stretol som sa mužmi a ženami a hovorili, že chcú byť zjednotení e, s príbuznými v iných krajinách. A oni nevedeli, ako nájsť východisko z tejto situácie, pretože nikto im nepomohol, nikto ich e, oslovil a zjednotenie jednoducho nefunguje. No a áno, uznáme, že sú obete a ak majú príbuzných, e, iných eh, krajinách toto musí byť priorita, ale toto nefunguje. Takže ja to spájam s tou prechádzajúcou debatou. Nestačí, aby sme si vypočuli expertov, my musíme zavolať radu, aby hovorili v mene našich vlád a povedali nám, čo robia. Ako napríklad v prípade Grécko, pomáhajú gréckým orgánom, pretože oni jednoducho nemajú prostriedky na to, aby obetiam sexuálneho zneužívania a prevádzateľ pomohli. A čo robíme, aby sme skutočne rozbili siete prevádzačov? Ja som minulý víkend bola na Cypre, na severnom Cypre a videla som množstvo nigerských dievčat, pár z nich som sa porozprávala a zistila som, že skutočne sú obete pro, gengu uh, a obchodovanie s ľuďmi a zneužívajú ich tureckí vojaci na Severnom Cypre. Zaujíma to vôbec niekoho? Tieto siete, ktoré zneužívajú africké ženy na Cypre a v Turecku, majú nejaké prepojenie a spojenie e, s inými skupinami, či už je to na sexuálne účely alebo na iné účely. Taký je zmysel zákonov, keď členské krajiny ich nedodržiavajú. Ďakujem, Ďakujem pekne pani Spinelli. Ďakujem kolegyni Valero za vynikajúcu prácu. Pozmývacie návrhy, ktoré som predstavila, považujem za doplňujúce k jej e, práci na e, návrhu prvom rade som predstavila podmenovacie návrhy, v ktorých žiadam o uznanie, že e, nový typ obchodovania s ľuďmi za účelom e, vydierania tu e, vznikol a je často spojený s vážnymi s, s vážnymi ďalšími činmi je to naozaj veľmi e, traumatizujúce. E, týmto osobom, osobám sa často ne, v Európe nedostane podpory, pretože taký typ obchodovania nie je formálne uznaný zo strany EÚ. Uznesenie parlamentu o Eritre z marca e, sa už začína venovať tomuto novému typu e, obchodovania. Ďalšie moje pozmevacie návrhy, eh, alebo teda moje politickej skupiny, pripomínajú, že Európska únia predpokladá špecifický režim preferenčných e, dodatočných taríf v dohodách s niektorými tretími krajinami čo má podporovať e, ratifikáciu a aplikáciu základných medzinárodných dohovorov o e, napríklad práci, o ľudských právach, o ochrane životného prostredia. Okrem toho by som ocenila e, výzvu pre Európsku úniu, aby sa systematicky do medzinárodných dohôd Európskej únie, vrátanie obchodných investičných dohôd, vkladali záväzné e, e, klauzuly, o ktorých by sa nemalo teda rokovať, týkajúce sa ľudských práv a obchodovania s ľuďmi. Napokon e, som predstavila pozmievacie návrhy týkajúce sa fenoménu obchodovania, ktoré vyžadujú, aby členské štáty vážne kooperovali na súdnej úrovni medzi sebou a mm, mm, o potrebe na európskej úrovni uznať E, postavenie obete obchodovania. Toto by si vyžadovalo e, vysokú mieru ochrany a pomoci proti e, návratom do štátov, kde by tieto osoby riskovali svoj život alebo fyzickú újmu. Ďakujem. Pani Spinelli, slovo má teraz naspäť pani spravodajkyňa. Tack så mycket och tack för era bidrag. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som chcela zareagovať na tri otázky. Na tri problémy, o ktorých sa hovorilo poprvé. Na databanka a databanky Europolu. Existuje návrh, ale nemáme na to jednotný názor a preto tam je oddelené hlasovanie. A pretože či kde máme rôzne názory. Ale samozrejme, všetci môžeme hlasovať. Táto vec, e, kde sa, kde je tá hranica medzi obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom. No to je kompromis, kde sa poukazuje na to, že s prevádzačstvom, ale, alebo že prevádzačstvo a tam tie obete súhlasia s tým. A to situácia, v tejto situácii sme hovorili aj v kompromis, kompromisoch, a, takže ste to všetci dokážeme podporiť. Ďalej. E, Sinaj, to je tiež otázka, o ktorej sa dlhé roky hovorí. Je to problém a sme tiež ešte nedosiahli. Na nicu je tam pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že sa tým treba zaoberať. Otázka, či sa to týka vnútra alebo zahraničných vecí, v tomto kontexte je to ťažké, ale v každom prípade sa o tom bude hlasovať. Niekoľko pozmeňujúcich návrhov sú orientované externe predsa len a patria droa, ale na hlasovaní sú uvedené v tých podkladoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Valero. Hlasovanie na výbore LIBE sa uskutoční 28. apríla a ďakujem vám za vaše príspevky k tomuto bodu. Ďalšia vec na dnešné poobede je smernica o boji proti terorizmu ktorá nahrádza rámcové rozhodnutie Rady na boj proti terorizmu z roku 2002. Pani Holmajer predložila svoj návrh 17. marca v tomto výbore a teraz nás čaká diskusia o predložených pozmeňujúcich návrhov. Pani Holmajer, nech sa páči. Pani predsednička, milé kolegyne a kolegovia, v prvom rade srdečná vďaka ja chcem sa hlavne poďakovať mojim tieňovým spravodajcom, ktorí spolu so mnou už absolvovali tri dlhšie zasadnutia. A pritom sme e, sa na zasadnutiach venovali aj tomu, aby sme s expertami e, diskutovali naozaj o realite v členských štátoch, o ich fungovaní ako E, prokurátori a e, sudcovia. Stretnem sa s vynikajúcim e, talianským prokurátorom naposledy, ktorý nám veľmi presne, konkrétne popísal, ako Taliansko narába s týmito novými otázkami, s ktorými máme dočinu s týmto medzinárodným terorizmom aktuálne. Mnohé z toho, čo povedal, nám naozaj naháňalo strach, keď sme počuli, čo všetko v tejto súvislosti existuje, aká brutalita e, môže vychádzať z teroristických kruhov voči malým deťom. To nám naozaj e, vyrazilo dých. Eh, ďakujem aj kolegom za ich zaangažovanosť, ktorí predostreli viac než 400 pozmaňovacích návrhov. A E, ktoré sa teraz snažíme zosúľadiť. V prvom rade e, budeme sa hlavne snažiť spolu hľadať kompromisy. Vychádzam pritom však zo zásady, že e, rámcové rozhodnutia z roku 2002-2008, ktoré už v členských štátoch boli kompletne implementované, že tie ponecháme a budeme sa sústrediť obzvlášť na témy, ktoré vyvstávajú ako nové, a budeme sa snažiť ich e, podporiť e, s návrhom komisie. Nevyvstávajú pritom vždy len jednoduché otázky. To už e, v prípade PNR vyvstalo. Ide napríklad aj o to, ako zaobchádza s ľuďmi, ktorí najprv cestovali do Sýrie, Eh, venovali sa teroristickej činnosti, boli vyškolení príslušne eh, a potenciálne by mohli urobiť aj najbrutálnejšie eh, teroristické činy v Európe. Napríklad cestujú z Nemecka a potom z Nemecka do Ríma. Takže ako sa k tomu máme postaviť, že sa chýbajú, chýbu tieto osoby napríklad aj vnútri Európy. Uh, z ich eh, strany eh, predsa len eh, vyvstáva veľký be, veľké bezpečnostné riziko. Tieto rozhodnutia, ktoré boli prevzaté do tejto smernice o sme, vychádzajú z rozhodnutí OSN a rozhodnutí, ktoré FATF stanovil na medzinárodnej úrovni, aby tak povediac sa pretavili do európskej legislatívy. E, na zasadnutí e, začal byť zrejme, práve včera na tom zasadnutí s e, talianským prokurátorom vystalo, že treba najprv aby sa konalo na strane prokuratúry presné zvažovanie, do akej miery sa dá zasiahnuť do e, slobody e, týchto ľudí, aby eh, len niekto, pretože cestoval, eh, bol eh, zatknutý bez dôkazov a postavený pred súd. Ale ak sú dôkazy, musí existovať možnosť postaviť niekoho pred súd. aby mohol potom e, prípadne teda sa konať e, daný e, proces, do akej miery táto osoba bude odsudená alebo nie. Problém, ktorý vyvstáva mm, na strane prokurátorov je, ak chceme zabraniť najhorším trestným činom, ako k nim došlo v Bruseli alebo v Paríži, musíme sa snažiť potenciálnych atentátníkov pred týmito udalosťami zatknúť až potom, keď sú zatknutí, treba začať s intenzívnou eh, dôkazovou prácou, prehľadávaním bytov, ich eh, elektronických dátových nosičov. Ak sa nemôžu zatknúť a nemôžu vyšetriť vopred, tak takéto informácie nie sú ani k dispozícii a eh, tým pádom nie je možné týchto ľudí zatknúť predtým, než takéto činy urobia v Taliansku e, e, bolo naozaj e, zabraných desiatkam a teda to bez toho, aby sa to zverejnilo. Ja som naozaj tento reálny popis tohto prokurátora považovala za veľmi užitočný. Ešte si vypočujeme viacerých zástupcov z jednotlivých členských štátov pri našej intenzívnej práci. Teším sa tomu, že moji teňoví spravodajcovia so mnou naozaj intenzívne spolupracujú a dúfam, že práve pri e, tejto e, smernici o terorizme budeme môcť ukázať, že konáme zomknuto a že e, títo potenciálni atentátnici budú mať pred sebou určité bariéry že ich budeme môcť naozaj zastaviť predtým, než e, bude zavraždených 100, e, 130 ľudí. To súvisí aj s dôverou v naše politické inštitúcie, aj e, v naše inštitúcie ako justíciu. Ovplyvnilo by to bezpečnosť, pocit bezpečia ľudí, pretože nič nie je horšie než takéto straty v rodine, dramatické zážitky takéto povahy a preto je pre nás dôležitý jeden bod a to ma teší, že sme tu zomknutí. E, ide tu o práva obetí. Zdá sa, že toto je dôležitá téma pre všetky politické skupiny. Je dôležité, aby e, sa obetiam e, dostal z do strany advokátov a nemuseli za to nič platiť. Tí ľudia, ktorým sa toto stalo, samozrejme ani nevedia, e, čo všetko z tej právnej stránky e, teraz môžu robiť, aké sú tam možné postupy, e, na čo majú právo. A budeme sa samozrejme snažiť v budúcich troch, štyroch týždňach Eh, na tom popracovať. Dúfame, že sa nám to podarí do 24. na neskôr 30. Eh, Holandské predsedníctvo by bolo pripravené na to, aby sme v júni spoločne eh, zrealizovali trialog a snažili sa dosiahnuť dohodu medzi komisiou, parlamentom a holandským predsedníctvom, aby sme vyslali zomknutý signál a v júli mohli možno o tom hlasovať, ale v júni by sa už ukončili rokovania. Takéto by bolo smerovanie, ktoré sme si predsa vzali a ja dúfam, že e, kolegovia budú môcť toto smerovanie podporiť. Ďakujem pani Holmajer, pani Kiniči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka prvom rade by som chcela poďakovať eh, kolegyni Monike Holmajer za eh, prácu, ktorú odviedla aj za eh, voľbu jej pracovnej metódy, stretnutia s tieňovými spravodajcami a expertami z viacerých krajín, ktorí prichádzajú z odlišných pracovných prostredí, sú pre nás naozaj veľmi cenné. Pretože nám teraz ide o to, aby sme e, vypracovali text, ktorý by mohol e, tým, ktorí každodenne bojujú proti terorizmu, aby mohol týmto ľuďom poslúžiť e, s nástrojmi, ktoré by boli naozaj efektívne. A som rada, že Monika to spomenula. Príspevok talianského prokurátora Nikola Piačenteho bol určite veľmi významný ale nadniesol aj významné otázniky o tom, aké by boli najvhodnejšie opatrenia, aby sme e, e, tu uzavreli tie medzery, ktoré momentálne existujú a umožňujú e, také strašné činy. Sme tu z očí voči terorizmu, ktorý sa odlišuje od toho, ktorý poznali niektoré z európskych krajín v minulosti. Bol to interný terorizmus, teraz e, tu máme e, terorizmus, ktorý je externý, ale ktorý vykonávajú aj osoby, ktoré žijú v našich krajinách, ktoré majú európske pasy. A sú tu vlastne úplne iné nové modality, ktoré sú obzvlášť komplexné. E, takže ja si myslím, že naša úloha je naozaj veľmi citlivá, naša zodpovednosť vysoká Ide o to, aby sme našli vyváženosť medzi ochranou už e, získaných e, práv a e, potrebou bezpeč- zabezpečiť bezpečnosť pre občanov. Sloboda a právo na život sú veľmi dôležité, sú minimálne na rovnakej úrovni, takže musíme nájsť pri eh, definíciách v našom texte tú správnu vyváženosť medzi týmito požiadavkami. No a určite eh, bolo pripomenuté, že keď sa prijalo rámcové rozhodnutie pre boj proti terorizmu, eh, parlament nemal tie kompetencie, ktoré má dnes zo strany zmluv. Takže preto si myslím, že dnes naozaj je na našich pleciach e, veľká zodpovednosť, pokiaľ ide o terorizmus, ktorý, ako sme videli, nás konfrontuje s skutočne dramatickými e, modalitami. Myslím teda, že treba e, veľmi starostlivo preskúmať jednotlivé aspekty ktoré eh, potrebujeme eh, odhaľovať. Pozmeňovacie návrhy skupín, ktoré prezentovali skupiny aj moja, E, vychádzajú e, z navzájom veľmi vzdialených e, pozícií, ale ja myslím, že bude napokon možné, a tu zdieľam to, čo povedala spravodajkynia, pracovať na kompromisných pozmaňovacích návrhoch a potom prehlbovať oblasti, v ktorých sa vzdialujeme, ale ktoré sú veľmi komplexné. Myslím, že naše medzinárodné povinnosti, o nich sa nedá rokovať. Napríklad doplnkový protokol e, k dohovoru e, e, Rady Európy. To je minimum, ktoré nemôžeme podliesť. A napríklad, by som chcela spomnúť teraz pár príkladov, celkom stručne, téma ciest za účelom terorizmu. Tu sú dôležité viaceré aspekty. E, medzinárodné e, normy e, v tejto súvislosti sa snažia obmedziť počet zahraničných bojovníkov. No ale dnes tu máme iný fenomén. Máme tu návraty týchto bojovníkov, teroristov, ktorí sa pohybujú v Únii a snažia sa rekrutovať atentátníkov, pripravujú atentáty alebo sa snažia ujsť pred policiou. Um, Takže treba sa venovať týmto jednotlivým typom e, pohybov. A plne e, zdieľam aj to, čo povedala kolegia predo mnou. Myslím, že v tom sa zhodneme e, všetci. E, dôležité veľmi bolo to, čo povedal nám prokurátor Piačenty, Paríž a Brusel Ehm, dokazujú ehm, to, ehm, že takéto skutky robia ľudia, ktorí už sú známi súdom a policií. Takisto treba spomenúť veľmi dôležité vyšetrovania ktoré e, veľmi dobre fungovali a ktoré nám poskytli veľmi dôležité informácie. Takže treba postupovať týmto smerom a, takáto bude naša práca. Budeme sa snažiť definovať jednotlivé články čo najlepšie Eh, chceme tu spomenúť, teda, eh, chceme tu spomenúť tú, cestu, eh, tú otázku ciest, tému internetu. Doktor Piačenty nám hovoril aj o tomto o rekrutovaní, o samorekrutovaní, o samoškolení a podobne. A teda ide o to, aby sme zabezpečili dobrú spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi, výmenu informácií rýchlu, adekvátnu. E, to je úplne nutné. Bez toho dobrý zákon, ktorý dúfajme, že príjmeme, nebude môcť e, poskytnúť tie želané výsledky. Takže ja e, týmto signalizujem moju plnú ochotu spolupracovať na tom, aby sme docielili dobrý, vyvážený výsledok medzi jednotlivými východiskami a dúfame, že výsledkom bude naozaj efektívnejší nástroj pre boj proti terorizmu. Ďakujem. Ďakujem pani Kiniči, pán Depre, ktorý eh, za eh, pána tenevého spravodajcu eh, Jaseka. Ďakujem pani predsedníčka, no pán tenevý spravodajca sa ospravedlňuje, pretože má iné povinnosti. Ja osobne e, súhlasím s tým, e, že e, o niektorých z týchto tém sa ešte intenzívne diskutuje v mojej politickej skupiny. Cieľom textu je nájsť spoločnú štruktúru pre takéto trestné činy či už ide o čisto teroristický akt alebo prvý e, krok k smeru e, dopustenia sa nejakého teroristického e, činu. V prvom rade musíme sa zhodnúť na tom, čo e, predstavuje prípravu teroristického činu. V texte sa tu e, spomína E, takéto porušenie. ho e, V texte sa hovorí, že nie e, všetci tomuto takýmto veciam dávajú rovnakú váhu, rovnakú zodpovednosť, ako napríklad prejavy, nenavistné prejavy a podobne, cesty za účelom terorizmu, financovanie teroristických skupín alebo skupín podporiť, členský štát nemôže eh, podporiť pozmenúci návrh eh, eh, na vymazanie niektorých týchto činov z zoznamu trestných činov. Po druhé, článok 15 je ďalším dôležitým článkom pre pána Ježika pre mňa. My sme mohli obviniť niekoho z páchania trestného činu. Treba povedať, že je spojené so špecifickým aktom. No a, a nedostatok tohto prepojenia je dôležité, ak chceme umožniť e, orgánom efektívne postupovať, pretože nejaká osoba, e, ktorá sa školí teroristickej organizácii, e, nemá ešte presný cieľ atentátu, niekedy inštrukcia alebo dostane až tesne preto spáchanie trestného činu. Takže treba, aby Takže podľa mňa a tá zmienka o teroristickom čine a cieli je pre mňa a, a zbytočná. Takže pani predsednička a pani spravodajkynia ja máme niektorých pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili a ktoré všetky majú za cieľ zlepšenie informácie a systematizáciu výmeny informácií a informovanosti medzi členskými štátmi. My myslíme, že členské štáty musia systematicky eh, signalizovať do SIS všetky podozrivé osoby alebo odsúdené eh, za trestné činy článku 4 súčasnej smernice, a to sú prípravné aktivity, a členské štáty musia signalizovať Europolu všetky podozrivé osoby, alebo odsudené za jeden z činov, ktoré sú definované v článku 3 v súčasnej smernice. Rovnako sa pýtame pani predsednička a pani, alebo žiadame pani predsednička a pani spravodajkyňa, aby členské štáty aby členské štáty museli a mali povinnosť vymieňať eh, všetky údaje PNR, ktoré sa týkajú podozrivých osôb alebo odsúdených osôb eh, z, z minimálne jedného činu eh, definovaného článku smernice, tá smernica PNR, necháva na členských štátoch rozhodnúť o tom, aké informácie postupia nie, to, ale toto je otázka niečoho zásadného a základného a smernica musí mať za účel presne harmonizovať a eh, postupy na boj proti prípravným a teroristickým činom a preto myslíme, že je nevyhnutné, aby členské štáty eh, komunikovali s inými členskými štátmi o údajoch PNR, ktoré sa týkajú eh, podozrivých osôb. A ja mám ešte niektoré informácie. posledná otázka. Ja viem, že niektoré veci, ktoré som povedal, sú problematické pre komisiu. A posledná vec, ktoré, ktorú dáme do diskusie, každý členský štát musí prijať nevyhnutné opatrenia, zriadil e, svoju kompetenciu podľa článku 4 e, smernice v prípade trestného činu za bežných situácií. Za bežnej situácie sa dá sledovať niekto, kto je vašej národnosti na území konkrétneho členského štátu. V niektorých prípadoch sa dajú sledovať osoby cudzej národnosti. No a keď na svojom území prenasledujete alebo e, hľadáte niekoho, kto je z tretej kraj, krajiny, kto je neznámy, kto spáchal nejaký trestný čin, No, my sme si želali, aby sme diskutovali o možnosti nariadiť no, kompetenciu za sledovanie takéto osoby v prípade, keď ide o teroristický trestný čin, kde vyšetrovanie ňom prinieslo informácie, aj keď trestný čin nebol spáchaný na území nejakého trestného členského štátu. Ďakujem pekne. Eh, Mrs. Ferrara, nech sa páči, ktorá nahrádza tieňového spravodajcu. Ďakujem veľmi pekne. Ja vystupujem za kolegyňu Lauru Čea. Nemohla dnes po obede prísť bohužiaľ mala iné záväzky, takže ja prečítam jej písomný odkaz. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za odvedenú prácu a za to, že kolegovia predkladali pozmenujúce návrhy s cieľom zlepšiť znenie. Vysoký počet pozmenujúcich návrhov pokazuje na to, o akú citlivú a dôležitú tému ide. Ehm, podporíme tie návrhy, ktoré budú, ktoré budú sú predložené za účelom lepšej definície trestného činu a um, kriminali, kriminalizácia cestovania a podobne musia vychádzať z princípov právnych poriadkov a Samozrejme, všetko musí byť e, náležite preskúmané v súvislosti s objektívnou realitou. Tie návrhy, ktoré budú obmedzovať slobodu ehm, nebudeme, nebudeme podporovať. Rozumieme, že internet sa môže eh, transformovať na platformu komunikácie medzi teroristami a môže uľahčiť radikalizáciu. A preto žiadame aby eh, každý, aby každé konanie na sieti podliehalo kontrole zo strany justičného orgánu. <clears throat> Budeme ďalej riešiť dôležité aspekty, napríklad prevencia, radikalizácie a tak ďalej. Prevencia by by mali, prevenciu by mali sprevádzať príslušné opatrenia, bez toho by sme boj proti rozmu považovali za e, za prehraty. Ďalej je veľmi, dôležitý, veľmi dôležité posilniť spoluprácu medzi policajnými zložkami, justičnými orgánmi a tak ďalej, podobne ako kolegovia z iných politických skupín. My sa domnievame, že smernica, o ktorej dnes diskutujeme, by určite mala obsahovať referenciu, odvolávku na takúto spoluprácu. V texte by mala byť odvolávka aj na e, rozlíšenie e, teroristických vedeckej skupiny. E, talianská legislatíva by mala byť e, využitá ako model pre takéto niečo. Mali by sme mali by všetky členské štáty zaviesť systémy a programy na spoluprácu s orgánmi za účelom rozbitia teroristických sietí a zabezpečenia um, spravodlivo, výkonu spravodlivosti v prípade takýchto činov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Ferrara, pani Spinelli. Ďakujem, pani predsednička. Ja som chcela pripomenúť, pokiaľ ide to, čo povedala pani spravodajkyňa eh, ohľadne nemeckej judikatúry a konkrétne legislatívu boja proti terorizmu cestou Bundeskriminalamt, teda policajného úradu Nemecka. Predpokladám, že pani Holmajer vie eh, veľmi dobre, o, aké, o akú legislatívu ide. Mám na mysli rozsudok z 20. apríla zo včera súdu a tam sa hovorí, že tento zákon je neústavný, najmä neústavnými sú dohľad a odpočúvania telefonických hovorov a opatrenia, ktoré nepropočným spôsobom, teda to citujem, sa miešavajú do súkromného života. Ja si myslím, že národné súdy by mal, sú, sú dobrým, dobrou lekciou alebo dobrým príkladom, e, dávajú nám dobré lekcie nám, európskym zákonodárcom, nesmieme na to zabúdať. Ja pripomeniem, pripomeniem, že už dvakrát nemecký súd odpovedal, mm, respektíve namietal voči legislatíve, na, na, mm, a mám na mysli kon, mm, ochranu údajov a európsky zatýkač konkrétne. Prečo hovorím o dobrých lekciách? Pretože ak naša smernica bude príliš vágna, pokiaľ ide o právny štát. Ak e, sa bude príliš miešať do, súkromného, do súkromia, tak e, je tu riziko potom, že euro, nejaký e, vnútroštátny súd bude jednoducho namietať voči takémuto niečomu a bude volať po um, proporcionalite. Takže tak som to mala na mysli. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Ďakujem veľmi pekne táto smernic naozaj, pri tejto smernici musíme nájsť e, istý súlad a podľa mňa tú konvergentnosť e, som rada, že na nej pracujeme. Podľa mňa je kľúčové, aby sme touto smernicou ukázali, že sme iní, my, iní než teroristi, že rešpektujeme základné práva a pre definíciu trestného činu je dôležitý ten zámer, ktorý majú, že chcú niečo spáchať, teda krimin trestný čin. A kľúčovým nástrojom na boj proti terorizmu je interoperabilita medzi databázami, policajnými zložkami, justičnými orgánmi a inštitúciami, a samozrejme výmena informácií medzi spravodajskými zložkami a interoperabilita takisto medzi informáciami, ktoré sú v dispozícii spravodajských sietí a zároveň aj medzi rozličnými policajnými orgánmi, ale to nie len na európskej úrovni. Často, sa, často je to na EU, národnej úrovni, kedy to nefunguje a tam práve treba, aby EÚ um, vyzvala k usporiadaniu si vecí členské štáty. Aby si robili poriadok. No a ja sa chcem spýtať, respektíve uh, odborníci nám hovoria, že skutočne existuje prepojenie medzi organizovanou, organizovanou trestnou činnosťou a drobnou trestnou činnosťou a eh, ľudia, ktorí sú veľmi ľahko najímaní, aby spáchali teroristické akty. ako je uvedené v správe, ako napríklad v našich väzeniach, namiesto toho, aby boli centra rehabilitácie, sú centrami radikalizácie. To ale nejde. Potrebujeme riešiť aj to. Mm, mm, my vieme, že väčšina obetí je ale moslimami mimo EÚ ale musíme si povedať, že tí, ktorí na, na nás e, zautočili, sú našimi zahraničnými bojovníkmi. Mnohé členské štáty to nechcú vidieť, ale oni, teda to, to, to, to nie sú ľudia, ktorí sem priletia, aby spáchali nejaký trestný čin, ale oni sú produktom zlých integračných politík, hlúpých ekonomických politík, kde boli, tam, kde boli problémy s inklúziou. Mm. A ich životné príbehy sú také, že to vlastne nahrávalo všetko do rúk tých, ktorých na, najímali a tak ďalej. E, P- PNR ja som si nikdy nemyslela, že PNR je zázračnou cezračným e, riešením. Je to nástroj, môže byť užitočný, ale tak ako je teraz nastavené PNR, je mm, nástroj s chybami. pretože to nebude unifikovaný systém, nebudú tam ani čartre, ani sú tam ani súkromné lety. Čiže my keď vieme, že financovanie terorizmu často súvisí s rozličnými trestnými aktivitami a každý páchateľ, každý kriminálnik môže získať nejaké finančné prostriedky, môže ich mať dispozícii, aby si najal súkromné lietadlo a tak podľa mňa je to katastrofa, že v smernici PNR je e, takáto medzera. Pani Intveld, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, e, ja naozaj seriózne pochybujem o kriminalizácii cestovania do zahraničia na účely terorizmu. V zásade môžete postihnúť nejaký skutok, e, postihovanie zámerov, nuž e, to je, to je taká šmykľavá cesta, ale e, ako pani Holmár povedala, vždy to musíte dokázať. Ako dokážete zámer? No už problém je e, v tom, že mnohí mladí, cestujúc do Sýrie, Iraku a tak ďalej, sú mladí ľudia, ktorí sú náchylní, alebo teda reagujú na isté odkazy, cestujú tam, dospejú ale k názoru, že urobili chybu, vrátia sa, ale ak, budeme, ak ich budeme hneď stíhať, tak tak im, tak, tak im nepomôžete v ich návrate späť, alebo aby sa začali do normálneho života opäť. Ak ich, ja si mysl, ako povedala pani Gomeš v súvislosti s, s väzeniami, samozrejme mnohí e, sú súčasťou programu, zapájajú sa, nehovorím, že vo všetkých prípadoch je to úspešné, ale v mnohých áno. Takúto príležitosť by sme tým stratili a ešte jedna všeobecná poznámka. My pripravujeme legislatívu, ktorá nebude len na krátke obdobie, ale v dlhodobom výhľade. Riešime tu jeden typ terorizmu. Keď sa pozriete napríklad eh, E, pravičiarské extremistické skupiny v našich krajinách, ktoré cestujú autobusom z jedného mesta do druhého u nás tým, že chcú spáchať teroristický čin. A my sa tu stále viac e, snažíme jednostranne poukazovať len na jednu skupinu, uplatniť na jednu skupinu. Ale je tu aj iná skupina, nie islamistická, ale takisto e, pácha, alebo chce spáchať tieto činy, ale my ich nenazývame teroristami a e, možno, že, možno, že e, e mali by sme sa ubezpečiť, že legislatíva slúži všeobecným princípom a že nezacielujeme sa len na jednu skupinu, a pretože skutočne musíme riešiť extrémistov, takže dávajme si pozor na kvalitu našej legislatíve. Nech sa páči, ďalšia rečníčka. Ďakujem veľmi pekne, ja som Španielka a my máme za sebou dekády fanatickej extrémistickej kultúry, či už na regionálnej úrovni alebo medzinárodného džihadizmu. Pokiaľ ide o cesty, čítajúci návrhy, e, chcela by som vám povedať, e, jedna vec je podozrenie a jedna vec je vyšetrovanie, ktoré malo prebehnúť pod kontrolou súdu. Teda e, z pohľadu doplnkových prvkov, keď sa hovorí o cestovaní, ak vezmeme do úvahy, že sa cesta realizuje s tým, že sa dokáže spolupatričnosť so teroristickou skupinou, tak potom sú veci jednoduchšie. Čiže nie je to isté, nie je to, to isté, ako niekto sa autoradikalizoval či poloradikalizoval nejakým e, spôsobom vo svojom okolí a rozhodne sa ísť na vlastnú pesť um, do tejtorej krajiny. Čiže buď teda je tam to členstvo k skupiny, alebo už začali nejaké kontakty a tak ďalej. Samozrejme, keď tam je tá spolupatričnosť, tak e, je to jednoduchšie dokázať. Takže nezabúdajme aj, aj na to, že nevždy je to takéto jednoznačné. U nás samozrejme takisto existuje členstvo alebo teda sympatizovanie s, s s organizáciou, ale samozrejme to je iné než spolupráca na vražde a tak ďalej. Ide o Samozrejme, toto všetko treba rozlišovať, pretože na e, všetko, na všetko sa uplatňujú iné typy trestov. Hovoríme tu o cestovaní. Mali by sme sa koncentrovať viacej na tom, že skutky tvoria súčasť istého reťazca a mali by sme samozrejme e, nesmieme zabudnať na, a pri, pri tomto všetkom nesmieme zabudnať na príslušnú justičnú kontrolu celého procesu. Ďakujem veľmi pekne, pán Foss. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um... Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcel zdôrazniť jednu vec. To, čo máme teraz pred sebou, aj táto postupnosť útokov, e, to nie je niečo, čo sa sem tam objavuje, alebo objaví. Treba povedať, že to je stále stali prievod nášho života, je to neustála hrozba a boj proti teroristom, e, ktorí sú náboženskí fanatici alebo akokoľvek ich opisujeme, to nezvýťazíme. Keď pôjdeme len tak polovične proti nim, myslím, že akýkoľvek také, také, taký vlažný postup proti týmto ľuďom jednoducho oslabuje našu slobodnú spoločnosť, všetko, za čo bojujeme my a naše základné práva. A preto, podľa môjho názoru, treba postupovať a veľmi prísne, investovať do personálu, do techniky, know-how, aby sme nezabudli aj na možnosti, ktoré na to máme. A na to existujú rôzne úrovne. Jedna samozrejme, a to je postupovať preventívne proti radikalizácii. To chcú všetci, aby sme dokázali predísť tomu, čomu sa predísť dá. Ale ďalej je tu tiež ešte možnosť, existujú možnosti, ktoré, alebo pre tých, ktoré poznáme, eh, ktorí možno spáchajú teroristické trestné činy a na to potrebujeme eh, opatrenia tak, aby eh, sme mohli niečo aj súdne stanoviť, tak aby sme ľudí stiahli z ulice. Veľký problém, ktorý tu však je, je ten, že vyfiltrovať tých, ktorých ešte nepoznáme a ktorí tiež niečo plánujú, čo však nevieme a na to potrebujeme tiež možnosti, tak aby sme niečo urobili pre bezpečnosť náš, nášho obyvateľstva a to ide dnes pomocou údajov a nejde tu o jeden nástroj, ktorý nám dá informácie, ale to je zložené z rôznych jednotlivých zistení. A to je v PNR, aj SWIFT, TFTP, to sme neustále takto žiadali, aby to nebolo na základe tohto jedného zistenia informácií, ktorú získame, aby sa niečo stalo, ale vždy v spolupráci s ostatnými údajmi. No a preto je preto rozumné a rozmýšľať o viacerých e, úrovniach a preto je dobré, keď po poslednom, po poslednom útoku e, vidíme, že e, výmena, horizontálna výmena medzi jednotlivými databankami sa nerealizuje, e, pretože sme to pôvodne tak plánovali, ale teraz musíme konštatovať, že nie je aktuálne, pretože potrebujeme viacej informácií, preto potrebujeme interoperabilitu, databank a okrem toho sa treba zamýšľať nad tým, ako naše bezpečnostné e, úrady dostaneme do situácie, aby mali prístup k týmto databankám. Dá sa o tom, dajú sa o tom viesť spory, či v každom členskom štáte by mal byť nejaký úrad, či by to mal byť a každý orgán trestný či činný v trestnom konaní a tak ďalej. Na konci, konečnom dôsledku potrebujeme tento prístup a krížové prepojenia. A preto je rozumné, aby táto smernica zahraniala všetky formy terorov, pretože my sa musíme brániť proti všetkým formám terorizmu a treba zistiť, kto chce niečo urobiť, treba zistiť, e, kto je s týmito osobami v kontakte a rovnako potrebujeme dôkazy na to, aby sme v právnom štáte speli k odsúdeniu a na to potrebujeme tieto informácie, zistenia a tie dnes sa získame pomocou údajov, dát a myslím, že e, treba sa zbaviť tohto starého myslenia. Dnes je to tak, že keď teroristi v svojej mobilite a eh, sieti sa pohybujú v tomto médiu, tak eh, my musíme našim orgánom dať tieto eh, informácie a vedomosti k dispozícii. Musíme postupovať konsekventne, a tak aby v konečnom dôsledku naše základné hodnoty. Sme o neprišli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Foss. A pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne a budem pokračovať po nemecky. Ja som veľmi prekvapená z toho, akou ľahkosťou sa tu hovorí o tom, že rôzne databanky ako horizontálne aj vertikálne treba prepojiť a každý má mať prístup ku všetkému. No má to aj jurist, e, právne hranice. Ten, kto pracuje v oblasti azylu, nemôže nahliadnúť do policajných zložiek a opačne. A údaje sú údaje, ktoré sa analizujú. A to znamená, že nie každý e, vie údaje použiť a správne ich zaradiť. A po tretie by som rada poukázala na to, že keď máme podozrenie, že niekto sa mení na radikála, má kontakty s radikálnou scénou, treba zareagovať, áno, ale nie vždy a v každom prípade prostriedkami policie, ale treba použiť prostriedky deradikalizácie a prevencie a treba využiť iných aktérov tak, aby sme boli schopní konať. Ďakujem pekne, pán Bóny. Ďakujem pekne. Teroristické hrozby a tie budú ale narastať. No a problém je, či veľa tým sa môžeme zaistiť prevenciu. A kľúčovým slovom je v tomto prípade prevencia a treba sa tiež zamyslieť na definíciu rôznych trestných činov, ktoré vedú teroristickým činom. No a a v Polsku sa viedli početné diskusie o tejto téme a mnohí pochybovali o tom, že smernica dokáže vôbec vyriešiť nejaký problém. Našou povinnosťou je eh, vysvetliť, prečo smernica je taká, aká je, či ktorý možnosť eh, v rámci právnych možností realizovať rôznu činnosť eh, na zabránenie teroristickým činom. A ďalej ide o výmenu informácií Európskej únii sú nedostatky. My nemáme tú vôľu na výmenu informácií. Ale ak to sformulujeme ako povinnosť a záväzok, tak to bude lepšie fungovať. Nezabúdajme na to. Na jednej strane minulý týždeň sme prijali policajnú smernicu alebo smernicu o policajnej spolupráce. Ide tu o výmenu údajov, kde sa jasne hovorí, podľa akých princípov policia a ostatné zložky majú mať prístup k istým údajom. Tie sú potom chránené. My dodržiavame základné práva, zohľadňujeme ich, ale treba tiež žiadať, aby e, do výmeny údajov, výmena údajov bola povinná. Ďakujem pekne. Pani Wimberg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorí sa o práve na slobodu. Ja nemám pocit, že máme právo na slobodu, pretože ani v mojej vlastnej krajine vo Švédsku alebo kdekoľvek v Európe sa necítim eh, bezpečne. Lebo máme v EÚ 5000 zahraničných bojovníkov. Že nemôžem povedať, že sú to zahraniční bojovníci, sú to obyvateľia EÚ. Už môžeme ich nazývať ako chceme, satanovi vrahovia a tak ďalej. Ja dúfam, že odídu, zmiznú ja by som ich pasy spálila, tak aby sa nemohli vrátiť. Keď sa chceme chrániť pred tými, ktorí sa chcú vrátiť, tak potrebujeme národné hraničné kontroly. To jednoducho potrebujeme. Potrebujeme kontroly, potrebujeme lepšiu ochranu PNR, je len začiatok potrebujeme lepšiu spoluprácu poradarských služieb pri informácií a treba povedať, že je raz a navždy koniec. Ďakujem pekne. Monika, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, milé kolegyne a kolegovia, za mnohé príspevky a veľký zoznam. Ja sa tomu budem ešte venovať. Ja ukazujú príspevky to, aká veľká angaža, ako veľkou angažovanosťou všetci kolegovia sa zabrali túto témou. Mila Sophie Intveld, možno prípad Piečente, talianského prokurátora mladí, ktorý bol zatknutý, bol zatknutý z dôvodu svojej podozrivých podozrivých ciest a patril aj do takého okolia salafistov a po jeho návrate a za podozrenie, že potenciálne sa zúčastňoval v Sýrii teroristických aktivít, bol v Taliansku zatknutý. Pri svojom zatknutí a pri jeho zatknutí sa ešte nevedelo automaticky, či skutočne nebezpečný alebo nie. Po prehliadkách a vyšetrovaniach sa zistilo, že svoje deti 2 až 4 roky a dennodenne im púšťal videá, ktoré ukazovali odrezávanie hlav, aby sa z nich stali radikáli. Že absolvoval autotréning na internetových stránkach, ktoré sa nedali e, zvonka pozerať že v Miláne plánoval ťažký atentát, no ale na začiatku sme to nevideli. To vyplynulo až počas vyšetrovania. Ak by ten človek nebol zatknutý, pretože tá cesta nie je, nie je trestný čin. V Taliansku mali tú odvahu a zachránili mnohým, mnohým ľuďom život. Situácia sa mení, je to veľmi náročné a ja myslím skutočne to, čo povedal Axel, alebo čo povedala Katarína, my nechceme ľudí svojvoľne zatýkať, ale v prípade takýchto vyšetrovaní samozrejme treba presne preveriť, či dôkazná situácia je taká, že je skutočne nevyhnutné niekoho postaviť pred súd. Súdcovia potom musia preskúmať závažnosť činov, rozhodnúť, či niekto má ísť do väzenia. Ale členské štáty musia mať nástroj, aby potenciálne niekto ak je na začiatku nebezpečnej cesty, ale niekto nov, možno nemusí ísť do väzenia, ale do rehabilitačných programov. Ja nie som proti rehabilitačným programom, ja som e, za to, čo povedala pani Konings, že musí byť možné potenciálne mladých ľudí, ktorí sú radikáli, ale ešte nespáchali trestné činy, aby sa sme nikoho veľmi rýchlo obratili na programy deradikalizácie a využili všetky možnosti. Ale možnosť pre prokurátorov a sudcov musí mať možnosť, aby sa vyšetrovalo. Musíme túto možnosť dať. Zostať, že, že to nebude správne, ale môže sa stať, že sa príde na absolútneho radikála, ktorý plánuje teroristické činy, ktorý predtým ale nebol známy. Momentálne sme v prostredí, keď vyšetrovacím orgánom musíme dať takýto manevrovací priestor a ja dôverujem našim sudcom a prokurátorom, že sa snažia e, robiť to najlepšie, tak ako to bolo Chceme zachovať a slobodu vycestovať, ale keď niekto e, cestuje kvôli teroristickým účelom alebo teroristickými účelmi absolvuje takýto vyškoliaci program, či už sám, alebo či sa nechá vytrénovať, alebo či ide súbite do Sýrie. My musíme mať možnosť zareagovať na to a ľuďom. To, to je sifovská úloha, a to je ťažká úloha a ja to nechcem brať na ľahkú váhu. Ja chcem celkom jasne povedať, ja som presvedčená o tom, že ak som nemyslel, že ktokoľvek môže sa pozerať a má prístup ku všetkým údajom, treba, tak ako to povedal Axel a pán Bony, treba si vymieňať relevantné údaje a členské štáty musia povinne si vymieňať tieto údaje a sme na rovnakej ceste so Sofie a Gerard Depre, to slova môžem na 100% použiť. Musíme postupne ísť pred a OSN sa nerozhodlo o tomto katalógu ľahko vážne. Je to proti ústave. Nie proti ústave, to nepovedal nemecký ústavný súd, že to nie je proti nemeckej ústave, vyžaduje si to len lepšie definície a predpisy. Ja som si prečítal ten rozsudok a dobre sa s tým vyznám. No a z toho dôvodu zažívame zmeny a je, sme na tenkom mlade, ale aj niektorí sudcovia alebo orgány pripúšťajú niektoré veci, ktoré pred uh, istými rokmi videli inak. Tak aj nemecký, nemecký ústavný súd. Pred pár rokmi to bolo úplne protiústavné, to ale teraz neurobili kvôli novým hrozbám a preto nemôžeme pracovať proti sebe, ale spoločne máme všetci rovnaký cieľ tých najtežších zločincov, odhaliť, bojovať proti ním a istou rozumnou cestou. Môžeme e, vysloviť nedôveru všetkým sudcom a prokurátorom, ktorí v dobre zváženom procese e, podľa prípadu musia rozhodnúť a vyniesť rozsudok. tento. Dnes sa teroristická sieť mala viac prípravných opatrení ako pred 20 rokmi a dva zaujímavé je, že eh, čo sa dozvedela, že už od začiatku roku 2000 sledujeme také, takýto vývoj, takže tento rozhodovací proces takže skutkovú postavu prípravy zohľadniť to, mu predchádzal 10-ročný proces a to ja som nevedela, to som včera zistila a som vďačná za to, že eh, kolegovia môžeme navrhnúť, aby je tu na výbore a sme si pozvali nejakého prokurátora a na, možno na viacero zasadnutí, tak aby sme eh, sa oboznámili s realitou tej práce, s podrobnosťou tej práce jednotlivých orgánov. a musíme zastaviť tých najťažších zločincov. V tomto zmysle musíme postupovať spoločne, spolupracovať a ja budem veľmi rada, keď spojíme naše síly v tomto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Monika. Hlasovanie výboru Libe sa uskutoční 24. mája. Ďakujem pekne za príspevok tomuto bodu programu. A teraz eh, prejdeme na bod zriadenia Európskeho mechanizmu pre demokraciu, eh, právny štát a základné práva. No, po rôznych krokoch, po prípravných krokoch vrátane pracovných, pracovných dokumentov, verejných vypočutí, Teraz na záver bol predložený, bol predložený návrh správy a požiadam pani spravodajku, pani Intveld, aby nám predstavila e, túto legislatívnu správu z vlastnej iniciatívy. Yes, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, predsednička. Myslím, že je vhodné, že tento výbor Prosím, ak chcete opustiť túto miestnosť, tak urobte tak potichu, pretože my musíme pokračovať. Meškáme, musíme pokračovať. Takže prosím, dovolte nám, aby zasadnutie pokračovalo riadným spôsobom. Takže prosím, v tichosti. Ďakujem pekne, Sofie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Myslím, že je veľmi vhodné, že v tomto výbore tiež hovoríme o tom, ako budeme posilňovať a lepšie eh, chrániť naše vlastné hodnoty, na to, že hovoríme o tom, ako bránime eh, tieto hodnoty proti útokom zvonka. Poznáte eh, postup, prvé kolo, pracovný dokument bol predložený všetkým tieňovým spravodajcom a Eh, spravodajca za AVKO, pán Šeflin A potom som mala pred sebou veľkú úlohu spojiť to do jednej správy, do jedného návrhu. Nebolo to jednoduché, pretože zdá sa, že aj keď článok 2 môže byť eh, považovaný za jeden z najdôležitejších článkov zmluvy, zdá sa, že nemáme eh, náležitý právny základ na to, aby sa uplatňoval v praxi. Takže ja som sa pozeral do všetkých pracovných dokumentov, a užila som celú škálu expertných štúdí a správ, vrátane štúdie, o ktoré vydal LIBE, dokument, ktorý navrhuje FRA, FRA a niektorí ďalší. A chcem ešte zdôrazniť, že je pár princípov, ktoré ma viedli pri navrhovaní tejto správy. E, prvým je, že toto ide iba o prvotný návrh a e, začiatok procesu. Nejde o to, že by e, to sa malo dostať na koniec procesu bez toho, že by to prešlo akokoľvek zmenou. Skôr je to niečo, E, na čom chceme nejaký základ práce. A potom sme sa rozhodli, že to má byť objektívne, neutrálne a e, musí to vzťahovať na všetky členské štáty tak, aby sa tento proces depolitizoval. Nechceme e, objavovať to, čo už objavené bolo, takže musíme integrovať existujúce nástroje do najväčšej možnej miery. Už na komisii máme uh, už mechanizmy pre uh, právny eh, štát. Chceme ich uh, integrovať, takisto aj na úrovni rady sú. Takže to nie, nie je o takom jednotnom rozhodnutí, o stanovení štandardov na meranie, do akej miery sa dodržiavajú hodnoty európskej, ale je to taký konštantný proces a mali by sme sa e, rozhodnúť o tom, aké mechanizmy treba najprv vyvinúť, obohatiť, modifikovať aj v budúcnosti, pretože aj keď určité základné hodnoty tu ostanú, spôsob, ako ich vnímame v našom spoločenskom kontexte sa s časom mení. Takže nemôže to byť statické rozhodnutie. A e, tiež si želám mechanizmus, ktorý by nevychádzal iba z toho, e, že tu došlo k nejakej kríze, aby nešlo tu iba o to, že áno, nie e, k článku 7 alebo k e, sankciám e, v súvislosti s nejakou členskou krajinou, pretože to by poviedlo iba k nejakým rozporom naťahovačka medzi členskými štátmi a EÚ. A to nie je napomocné. My skôr chceme permanentné monitorovanie členských štátov a inštitúcií EÚ a má ísť o proces, ktorý podporuje kultúru demokracie, právneho štátu a základných práv. A bojuje proti porušovaniu týchto hodnôt a eskalácií. Mali by sa tam spomínať e, sankcie, ale mal, mal by to byť, mal by to byť graduálny proces e, na základe dôkazov, ktorý by k ním viedol eventuálne E, hľadala som ten vhodný právny základ pre takýto mechanizmus. Nebolo to jednoduché, nebol tam, e, nebol tam jednotný právny základ pre všetky tie alternatívy, ktoré, ktoré sme si želali. Napokon som e, si teda vybrala medzi inštitucionálnu dohodu, čo nie je pekné riešenie, ale dúfajme, že pragmatické a vypracovala som e, návrh interinstitucionálnej dohody, ktorá, e, ktorý je v prílohe. Sú tam tie nasledujúce dôležité elementy. E, DAF scoreboard, takže demokracia, právny štát a základné práva, to je tá skratka DAF. A potom, e, potom by tam, mal by tam dôležitú úlohu zohrávať panel eh, nezávislých expertov, potom eh, e, semester e, DRF, kde by sa zúčastnili aj národné parlamenty. E, súčasťou toho by boli e, článok 7, e, korekčné opatrenia, potom DRF, e, cyklus politik v rámci inštitúcií, pretože nemôžeme sa zaprať iba členskými štátmi. Musíme hodnotiť aj našu vlastnú prácu, či my sami splňame štandardy, ktoré si stanovujeme. Nechcem teraz e, vás nudiť so všetkými článkami. V zásade používame všetky nástroje, ktoré už e, poznáme. Je to veľký súbor nástrojov, ktoré tu už existujú. Justice Scoreboard, Ehm, nástroj pre Bulharsko a Rumunsko, korupčné správy, pluralizmus e, médií a monitorovanie tohto. E, máme tu e, rôzne nástroje pre krajiny mimo EÚ a to by sa malo zintegrovať do jedného celistvého systému, ktorý by vlastne mm, meral, hodnotil situáciu a Malo by to byť základom pre každoročnú diskusiu v Európskom parlamente s národnými parlamentami, komisiou a radou. A napokon, ak by to bolo potrebné, by sa to mohlo použiť eh, pre eh, postupný eh, prístup smerom ku článku 7. Ja osobne s ale dúfam, že tento mechanizmus by vlastne viedol k tomu, že by takéto kroky boli už e, nadbytočné. A teda na záver, myslím, že kľúčom e, napokon tu je dôvera. A preto som si tu zvolila prístup, ktorý dúfam vychádza z konsenzu nepredkladá iba text, e, aby sme e, sa potom e, bavili jednoducho o číslach väčšina 50 plus, pozmeňovacie návrhy, to by nefungovalo. Chceme, aby sa zainteresovali všetci občania, národné parlamenty, väčšina politických skupín a z tohto dôvodu sa tiež snažím kontaktovať národné parlamenty, radu, komisiu a snažím sa získať konsenzus a ja myslím, že tento proces je práve ten najdôležitejší prvok. A napokon už tu máme návrh e, e, stanoviska zo strany AFKOS. Budeme sa snažiť to zaintegrovať do najväčšej možnej miery. Jednak jednej, pokiaľ ide o mňa. A tiež sa budeme e, snažiť, e, pretože máme tu e, naozaj mnoho vstupov zo strany ľudí, ktorých to zaujíma, tiež pravdepodobne predstavím pozmeňovacie návrhy vychádzajúce z ich návrhov. Potom budem organizovať sériu stre- obednejších stretnutí. Už som zorganizovala dva. Nie sú to nejaké veľké podujatia, ale E, ide o stretnutia s mimovládnymi organizáciami, s medzinárodnými inštitúciami, e, zamestnávateľskými organizáciami, odbormi, e, žurnalistami a podobne. 13. maj je lehoto na predkladanie pozmeňovacích návrhov, potom bude nasledovať diskusia, myslím, 21. mája a teda tešia ma, e, teším sa na vaše komentáre, pani Mecela a, a e, tam pán Engel. Áno, ako ste povedali, nahrádzam e, Franka Engela. Vopred sa ospravedlňujem pani spravodajkyni a kolegom, pretože budem musieť opustiť sálu hneď, ako sa vyjadrím, pretože musím utekať na letisko. Uh, Frank eh, si myslí, že tento návrh je konzistentný s diskusiami, ktoré viedol eh, s tieňovými spravodajcami a tými, ktorí navrhujú túto správu AVKO. Eh, práca sa niesla vždy v konštruktívnom duchu. A ehm, Ide teda o formu inštitucionálnej dohody, ktorá sa navrhuje pre e, mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. E, tento pakt by integroval existujúce mechanizmy a postupy. E, Frank vidí článok 295 ako jedinú možnú, jediný možný právny základ pre tento pakt a Formálny, eh, formálna interinstitucionálna dohoda by ako jediná mohla skombinovať eh, eh, to, čo si všetky tri inštitúcie v tejto oblasti želajú. Odporúča sa teda takýto prístup. Ide o logiku podobnú európskemu semestru pre koordináciu hospodárskej politiky Ehm, hodnotili by sa e, e, tak ehm, postupy jednotlivých e, členských štátov, zainteresované by boli národné parlamenty aj Európsky parlament. Takýmto spôsobom by mechanizmus sa nevyužíval iba od prípadu ku prípadu, keď dôjde k nejakým vládnym otázkám v členských štátoch, ale išlo by o permanentný hodnotiaci mechanizmus všetkých členských štátov aby sa zhodnotilo, či e, dochádza k odchýlkam od určitých štandardov. Mechanizmus by vychádzal zo zoznamu e, kritérií, e, tzv. DRF, ktorý by hodnotili nezávislí experti a primala by to komisia. Mm, zdá sa, že príjmanie zasadnej komisie je logické, pretože ona je ochrankyňou zmluv Expertný e, panel by mohol byť e, trochu problematický, jeho veľkosť, e, zloženie, výber členov. Nič neindikuje, že by takýto panel však nemal existovať. Otázkou nie je či, ale ako. Ak by došlo k problémom, bol by tam sem auto automatické spúšťanie článku 7. S tým sú spojené dve otázky. Poprvé, Článok 7 by sa okamžite začal aplikovať. Je e, pravdou, že dlho e, sa e, popisuje spôsobom, ktorý zachádza nad jeho obsah. Ide o dialog v rámci riadenia. V najhoršom prípade by členské štáty mohli stratiť svoje hlasovacie právo na rade. Ale práve naopak je úplne logické pretože ide o spoločné princípy riadenia pre všetky členské štáty a tie musia byť rešpektované a nejakým spôsobom musí byť toto rešpektovanie aj vynútené. Ale je problematické, že dodnes e, e, nejaký štát musí splňať veľa štandardov predtým, než vstúpi do EÚ. Ide o tie kodanské kritéria, ale ako náhle je členom EÚ, e, mohol by ich porušovať bez toho, aby mu hrozili akékoľvek konsekvencie. Eh, najhorším, čo sa môže stať, je strata hlasovacích eh, práv. Eh, Nikto si to neželá, ale ak by nejaká krajina kračala smerom k, k diktatorstvu, článok ako 7 by postačoval. Takýto štát by mohol ostať členským štátom EÚ, ak by si tak želal. Takže článok 7 je ultima ratio navždy. Zmena zmluvy možno mohla byť potrebná na to, aby tento spoločný prístup a mechanizmus sa stali realitou. To by sa mohlo odraziť v záverečnom texte, ktorý príjmeme, avšak článok 295 sa zdá byť adekvátnym e, základom pre prijatie aktuálnej správy a iniciáciu e, medzi e, inštitucionálnej dohody v tejto oblasti. Ďakujem Roberta, ďakujem za náhradu Franka. A slovo má teraz pani Spinelli. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcela poďakovať pani spravodajkni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla v tejto komplikovanej sfére a ďakujem za tie naozaj rozsiahle konzultácie s mnohými mimovládnymi organizáciami. Veľmi si vážim snahu nájsť eh, vhodný právny základ, ktorý by umožnil E, Zajsť za e, limity e, zmluv a teda vytvoriť tým nástroj, ktorý by mohol čo skoro začať fungovať a nevyžadoval by si, si, si revíziu zmluv. Tiež si myslím, že e, sú zaujímavé návrhy, ktoré sú e, súčasťou e, správy, napríklad Európsky fond pre právnu pomoc pre občanov v prípade postupov porušenia základných práv a právneho štátu alebo aj návrhy, pokiaľ ide o revíziu zmluv. Eh, odstranenie článku 51 charty, článku 2 ako právneho základu pre eh, postupy porušenia a možnosť pre občanov eh, zahájiť právne kroky pred súdnym dvorom. Pokiaľ ide o túto prácu alebo medziinstitucionálnu dohodu, chcela by som spomenúť pár mojich úvah Časť 1 dokumentu je veľmi významná, pokiaľ ide teda o e, tému scoreboardu. A veľmi si vážim návrh zainteresovať e, veľmi e, veľa nezávislých správ do tohto, aj keby som teda mala výhrady k tomuto vysokému počtu expertov, ktorých spomínate ale vážim si aj snahu vytvoriť presné usmernenia, ktoré by vychádzali z aktuálneho vývoja v oblasti právneho štátu a základných práv a e, presné parametre pre výber expertov, aj preto, aby sa zabezpečila nezávislosť hodnotiaceho orgánu. E, v tomto bode by som chcela ešte spomenúť pár výhrad, a to v troch bodoch. Poprvé, follow-up, e, ktoré by nasledovalo po scoreboarde. E, dôležitú úlohu, pokiaľ ide o hodnotenie, má e, rada teda pomocou nástroja každoročného dialógu. Nezdielam názor kontrolu správania štátov zveriť do rúk tomu orgánu, ktorý tieto štáty zastupuje. Možno by bolo lepšie zvoliť si tu nezávislý orgán Zároveň Mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o napravné prostriedky v prípade porušenia. E, zosúladenie, zjednotenie existujúcich nástrojov určite umožňuje e, vytvoriť revíziu e, zmluv. To by bolo naozaj síce Eh, komplikované, ale nemeníme tu do, veľ, do, do zásadnej miery status quo. Ide tu o článok 7, eh, eh, kde ide o politickú diskrétnosť. A, hovorí, hovorí sa tu dôležité veci o súdnom dvore. Dôležitý je monitoring inštitúcií EÚ v prípade, že tieto by porušovali právny štát a základné práva. V správe sa jasne hovorí, že e, mechanizmus e, by mal e, sa uplatňovať nielen na členské štáty, ale aj na inštitúcie. Návrh interinstitucionálnej dohody však končí tým, že vytvára dvojitý systém, v rámci ktorého scoreboard sa neaplikuje voči európskym inštitúciám. K tomu treba doplniť, že nástroj medziinstitucionálnej dohody eh, zdá sa dáva záväzok iba inštitúciám, eh, ktoré eh, teda podpisujú túto dohodu, ale neviem, či ostatné orgány a agentúry by boli týmto zaviazané. Podľa mňa naozaj efektívny mechanizmus pre práva, demokraciu a právny štát by mal pokrývať čo najširšie spektrum subjektov a e, mal by teda vplývať na všetkých, e, ktorí e, vlastne spadajú pod EÚ, všetky agentúry a inštitúcie. Inštitúcie ako Európska centrálna banka či Rada, Frontex, Europol, alebo aj menej formálne organizmy ako euroskupina, ak by porušovali základné práva. Tiež sa treba zaoberať hodnotiacimi e, parametrami a e, teda možnosťami hodnotenia zo strany Európskej komisie. Myslím si, že by bolo e, veľmi dôležité, ak by sme zachádzali nad rámec hodnotenia čisto legislatívnej povahy a zohľadňovali všetky kroky na ktoré môže vplývať článok 273. No a tretí, posledný bod, e, sociálne práva. Scoreboard e, zavádza chartu, e, teda spomína chartu základných práv ako indikátor. Avšak analýza je limitovaná samotnou chartou Napríklad pokiaľ ide o sociálne eh, práva alebo tzv. princípy, ktoré majú trošku menšiu váhu než občianské práva a teraz sú obsiahnuté v charte. Eh, z môjho pohľadu by bolo dôležité, aby sme eh, doplnili ďalšie parametre do tohto a v budúcnosti sa zaoberali možnosťou Eh, toho, aby Európska únia eh, sa pridala k Európskej sociálnej charte a teda, aby sme sa zaoberali tým, čo tento, táto správa nazýva proces, eh, ktorý treba zahájiť. Ďakujem slova pani Lunáček. Ďakujem, môžem byť stručná, pretože to, e, ako otázku popísala Sofie Infeld a aj ostatní tieňoví spravodajci, um, to ide tým smerom, uh, ako to vnímam aj ja. Chce, ďakujem Sofie Infeld za jej prístup, ktorý si zvolila. Naozaj chce predstaviť model alebo mechanizmus, ktorý funguje a snaží sa tu vytvoriť mieru dialogu a kooperácie medzi EÚ a členskými štátmi a vytvoriť e, väčšiu vzájomnú dôveru, ktorá sa stratila na e, mnohých úrovniach. A mechanizmus, ako ho predstavujete vy vo forme medziinstitucionálnej dohody, je mechanizmus, v rámci ktorého pravidelne, ako niektorí z nás tu v parlamente už eh, viackrát eh, žiadali, aby eh, pravidelne monitoroval každý členský štát, aby nikto nemal pocit, že zlý Brusel ho kritizuje. To je niečo, čo si myslím, že je veľmi dôležité pretože ako všetci viete, som z Rakúska. V roku 2000 sme tu mali tzv. sankcie voči e, pravicovú, pravicovo-populistickú vládu v Rakúsku. Ja som bola e, členkou Národného parlamentu, my za opozíciu sme boli za e, tie tzv. sankcie, čo skutočne neboli sankcie, pretože pre ne nebol žiadny mechanizmus ale vlastne tam nebola žiadna stratégia pre e, ukončenie. Vždy musíte mať nejakú stratégiu pre ukončenie, keď nejakú stratégiu začnete. E, a Druhou e, otázkou, druhým problémom bolo, a to sa podobá veľmi tomu, čo sa deje v niektorých členských štátoch, ako Maďarsko či Polsko teraz, bola tu tá myšlienka, že to je zlý Brusel, ktorý nám niečo robí. To sú oni versus my. A nevnímalo sa to tak, že my všetci sme Európska únia. Ja myslím, že metóda, kedy by sme tu mali pravidelnú revíziu všetkých členských štátov, pretože žiaden český štát nie je dokonalý. To by bol inovatívny model. A naozaj dúfam, že v procese rokovaní tu v parlamente aj s ostatnými inštitúciami EÚ nájdeme spôsob, ako vytvoriť niečo, čo e, povedie k väčšej dôvere, než ako to máme teraz a vyvedie nás e, z tejto E, zapeknutej tej situácie, kedy sa nemôžeme dostať nikdy ďalej e, od tohto článku 7, ale nedostaneme sa ani len tam. Preto naozaj oceňujeme aj e, za mňa môžem povedať, že naša podpora je veľmi silná. To, čo robíš ty, Sofie, že, si, že pozývaš rozličných aktérov, k diskusiám. Aj to dáva zmysel, pretože o tom to je, aby boli všetci zapojení a získať niečo, s čím bude súhlasiť veľká väčšina. Možno nie je 100%, všetci, ale aspoň veľká väčšina. Ja sa tiež domnievam, že to, že by mal byť tento expertný výbor, niektoré, túto myšlenku niektorí kritizovali. Dobre, porozprávame sa o tom a uvidíme. Ja neviem, uh, tam, je tam veľa kritérií, možno niektoré vlády budú mať pocit, že tam nemôžu byť zastúpené, ale to, že by mal byť, by mal byť jeden, uvidíme, to je možno dobrý štart, um, ale keď tam keď ste tam začlenili mnohých aktérov, tak myslím, že to je dobrý štart a potom sa dopracujú detaily. Podporujem teda stratégiu, obsah, sú tam drobné technické záležitosti, ale ako pôjdeme ďalej, tak možno sa budú modifikovať. Ja osobne by som si tiež želala nejaké zmeny zmluvy, ktoré by nás nasmerovali, alebo ktoré by nás priviedli inde, ale na teraz nie som prílišnou optimistickou, eh, optimistkou, ale je to v každom prípade dobrý štart. Viacero ľudí sa do toho zapája. Dúfajme, že aj rada, komisia, a parlament teda v každom prípade, ale ja to vnímam ako dobrý, ako dobrý, dobrý začiatok a vnímam aj pozitívne vnímanie tohto procesu zo všetkých strán parlamentu. Ďakujem pekne, pani Jurek. Ďakujem e, bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Článok 7. Je náhodou, je znenie ťažko využiteľné alebo uplatniteľné, pretože to bolo nakoncipované tak, aby sa to nedalo použiť. Počúvame, že žijeme v demokratických krajinách a situácia, ktorá nevyvoláva žiadne pochybnosti v žiadnej z krajín, môže viesť e, k otázkami nad demokraciou v inej krajine, ale tento článok nie je nakoncipovaný tak, aby bol využitý na e, stálu kontrolu kohokoľvek. Hovorí sa tam o vládach, rade, čiže Európska rada môže konať na základe článku 7. A nedávno prebiehala diskusia k Poľsku. Nepočuli sme žiadnu odpoveď k právnemu základu, na základe ktorého by Európska komisia chcela vykonať isté kontrolné opatrenia v súvislosti s Polskom, pretože zákon hovorí, že pokiaľ má komisia akékoľvek pochybnosti o tom, čo sa deje v niektorej z krajín, tak túto otázku postupí rade a vytváranie nejakého nového mechanizmu je v rozpore so zmluvou, tak ako v súčasnosti stojí. A bolo by to iná Európska únia než tá, ku ktorej sme pristúpili. Myslím si, že diskusia o základných právach je plne odôvodnená. Môžeme hovoriť o základných právach, pretože ja mám svoje vlastnú predstavu, svoje vlastné, svoj vlastný názor na eutanáziu v Holandsku. Podľa mňa tento zákon vychádza z falošných predpokladov, že právo e, nemožno nejakým spôsobom upierať. Nikto predsa nemôže nikoho, nik, eh, nik, nik, nikto nemôže nikoho požiadať, aby ho zotročil. Nikto nemôže požiadať štát, aby pomáhal e, alebo požiadal niekoho, aby sa vzdal svojho života. A to je to je základ nášho zákona v Poľsku a môžeme o tom diskutovať. To je môj názor a mne sa takisto nepáči spôsob, akým spôsobom prebehlo, alebo ako dopadlo referendum o homosexuálnych pároch v Írsku. Mám skutočné pochybnosti ohľadne právneho štátu, pretože írske právo neumožňuje neumožňuje sponzorstvo referenta zo zahraničia a pravdepodobne v tomto prípade tomu tak i bolo. Systém, referendový systém v Írsku je, ako vieme, pomerne rozvinutý a obe strany by mali mať rovnaké práva prístupu k médiám a pravdepodobne ani tomuto tak nebolo. Dobre, môžeme o tom diskutovať na pôde parlamentu, každý môže navštíviť iné krajiny, stretnúť sa s našimi politickými priateľmi a tak ďalej, ale mechanizmus kontroly krajín, to je ďalšia Európska únia. Európska únia bola zriadená, aby, aby si krajiny mohli pomáhať, aby sme vytvorili trh, ktorý bude kompatibilný s trendmi v modernom svete. Potrebujeme integráciu trhov, chceme sa podporiť politicky jeden druhého, chceme podporiť krajiny, ktoré našu podporu potrebujú a chceme si pomôcť. Nechceme um, sa kontrolovať, pretože takúto právomoc nemáme. A Európska komisia, parlament alebo hoci aj náš výbor, ak by sme mali potrebnú nestrannosť urobiť takéto rozhodnutie, možno, že by boli zapojení, e, možno, že by sme boli zapojení do referenda v Írsku. Potter povedal, nenavidím vaše myšlienky, ale som pripomený zomrieť za vaše právo vysloviť ich. Ale to nie je dôvod na to, aby sme sa posudzovali. Nie sme spoločenstvo, ktoré bolo zriadené na to, aby sme podporovali rozvoj v iných krajinách, aby sme súdili niekoho. Každý potrebuje našu ochranu. Buď, buď sme spoločenstvom, ktoré vychádza z toho, že si pomáha, alebo nebude existovať Európska únia, alebo Európska únia bude úplne iná. Ja oceňujem odhodlanie a vášeň, prácu, ktorá bola do týchto dokumentov vložená, ale podľa mňa dokumenty idú nesprávnym smerom. To buď eh, povedie k eh, novým otázkam nad zmluvami, alebo nasmerujú našu diskusiu nesprávnym smerom. No a ešte jedna záležitosť. Mechanizmus vychádzajúci z článku 7 nemožno zmeniť a to všetci vieme. Čiže buď žijeme v utopickom svete, alebo nechceme nejakým spôsobom narúšať zákon. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Von. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa zameriam na návrhy Sofia, tieňových spravodajcov. Nebudem sa vyjadrovať k všeobecným vyhláseniam, ktoré sa týkajú Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne za návrh správy. Určite si zasluhuje našu podporu. Potrebujeme jasný mechanizmus, a aj pakt, ktorý je prezentovaný v návrhu a to je dôležité z pohľadu budúceho zapojenia všetkých partnerov aj to dôležité aj z pohľadu e, fungovania mechanizmu vychádzajúc z inštitucionálnych dohod. Máte pravdu, že by, že by efektívne mali spolupráca všetky inštitúcie, aby boli všetci do realizácie zapojení ako bude fungovať e, mechanizmus, to si vyžiada ďalšiu diskusiu. Napríklad, kto by mal byť súčasťou mm, expertnej skupiny, ako budú vymenúvaní, ako, bu- ako budú vyzerať ich právomoci, aký, na akom právnom základe bude panel pracovať a ako budú vyzerať ich odporúčania. Ale ja som za implementáciu konceptu navrhovaného panela, čo je jasné, je, že potrebujeme, že teda potrebujeme jasné indikátory, ktoré by mali platiť pre všetky členské štáty a všetky členské štáty by mali byť, malo byť s nimi zaobchádzané rovnako. Všetky členské štáty by mali byť otvorené výmene názorov. Je dôležité, potrebujeme kvantitatívne, ale aj kvalitatívne indikátory, ale musíme sa ubezpečiť, že, že sú všetky objektívne. To nie je určite jednoduchá úloha, ale ja si myslím, že je dôležité e, nevnímať e, v rámci našho posúdenia len tie číselné údaje. Mechanizmus by vo všeobecnosti mal byť e, živ, živ, živým organizmom, čiže mal by byť predmetom konzultácie s národnými parlamentmi a ich hlas by sme určite mali diskusii vypočuť. Ja viem, že diskusia sa možno nezdá byť dostatočná pre mnohých z nás, ale myslím si, že má svoju hodnotu. Môže mať obrovský vplyv na úroveň eh, účasti na, demokratick- na demokracii. Demokratická účasť je dôležitá a nezabúdajme na ňu eh, pri rozprave k tejto správe napríklad digitálne nástroje by to všetko, by, by takúto účasť mohli posilniť. E, celý proces by mohol byť transparentnejší s tým, že by sme umožnili konzultáciu s organizáciami, ale aj s jednotlivcami, s tým, že by sa využili formy crowdsourcingu e, na to, aby sme získali stanovi, respektíve názory našich občanov. Nezabúdajme, že naši občania sú zdrojom vedomostí pre nás, pre verejné orgány a mali by sa na sociálno-demokratickom dialogu zúčastňovať. Organizácie zamestna- nielen organi... nie organizácia zamestnávateľia, ale aj zástupcovia občanskej spoločnosti. Nie? To musíme mať na zreteli, keď hovoríme o modeli panelu ja som rád, že táto, že táto diskusia začína a som rád, že ste predložili tento návrh. Musíme zvážiť aj úlohu článku 7 a pokúsiť sa poskytnúť skutočné vysvetlenie e, tohto článku. Ja som z Poľska e, a preto chcem povedať, že súhlas súhlasím s pokojným vyhlásením Mareka Jureka, ale nesúhlasím s obsahom jeho vyhlásenia. Ďakujem veľmi pekne. pani Indvel. Ďakujem veľmi pekne kolegom, ďakujem za pripomienky. Ja veľmi rýchlo zareagujem na niektoré z vecí. V prvom rade, pán Jurek, chcem eh, tu nejak odstrániť dve nedorozumenia. Vy ste povedali, že článok 7 eh, nebol určený na používanie, ale je to článok, ktorý je so súčasťou zmluvy. Ak si myslíme, že nebude nikdy používaný, mal, mal, mal by byť vyškrtnutý. A ak ho nevyškrtneme, tak musí fungovať, musí byť prevádzky schopný. Druhá vec, a to, toto je práve opak pokusu kontrolovať niekoho mechanizmy, ktoré fungujú v súčasnosti, ehm, skôr tak sa snažia možno kontrolovať, ale v tomto prípade je, tu ide skôr o diskusiu. Vždy hovoríme o zdieľaných hodnotách, ale nevieme, čo, čo, čo sú zdieľané hodnoty. Zdieľané hodnoty sú vlastne výsledkom verejnej diskusie, do ktorej sú zapojené všetky strany, všetci aktéry. Potom tu ešte zazneli otázky ohľadne mm, skupiny panela expertov, nuž k tomu som mala niečo povedať v rámci úvodu. Ide o, ide o, o jedinú vec, ktorá je úplne nová, o nový koncept, všetko vlastne stavia už na, ostatné stavia na existujúcich nástrojoch a um, máte pravdu, keď hovoríte, že teda um, keď navrhujem taký široký panel, ale je to s tým, že chcem vytvoriť dôveru, pretože keď ľudia budú dôverovať v proces, tak potom akceptujú výsledok. A ja som zvažovala mnohé možnosti a pri iných možnostiach, napríklad ak to necháme na komisii, aby mohla zasiahnuť a tak ďalej, uvaliť sankcie na krajinu, už to nebude akceptované. Potrebujeme panel, e, ktorému každý dôveruje. Tam budú zástupcovia, samozrejme môžeme diskutovať dlhý čas, kto by mal byť súčasťou takéhoto panela, ako sa bude vymenovať a tak ďalej. Um, ja som si urobila zoznam, potom som to zrátala, nakoniec bolo číslo 66, to, je bolo, to bolo z okolností, z okolností a rok, kedy bola moja strana založená, tak som aha, tak to je nejaký signál, dobre, takže dala som to do návrhu a vyčkam si, že aké ďalšie podnety sa objavia. Barbara Spinelli, mm, ty si vyslovila mnohé veľmi zaujímavé poznámky. Áno, všetci sme viazaní tým, čo je v súčasnosti v zmluvách. Hm. Hovorila si o sociálnych právach. Možno, že väčšina parlamentu si myslí, že by to malo byť nad, nad rámec charty základných, ale vie, že to je niečo, čo sa vlastne potom ešte bude objavovať v nadchádzajúcich rokoch počas e, procesu. Nuž a ešte vrátim sa k článku 7. Či sa spustí automaticky, ako Roberta Metzola uviedla? Nie. Uh, nespustí sa automaticky. Skrátka to nie je možné, to ne, zmluva to takto nenastavuje. Ja sa snažím o to, aby teda bol vytvorený mechanizmus, ktorý by poskytol istý základ. Pán Jurek veľmi správne povedal, že čo je vlastne právnym základom nejakej intervencie, e, alebo aký je právny základ všeobecne pre e, nejaký zásah môžeme diskutovať o nejakom systematickejšom spôsobe pre všetky, členský, všetky členské štáty, tak aby existovali isté štandardy, ktoré sa budú rozvíjať časom a potom budeme mať istý základ, na základe ktorého sa spustí e, článok 7. Ehm, ja si myslím, že tým by sa celý proces ehm, posilnil a pán Boni povedal, že by sa celý proces ešte transparentnil. Už záverom, toto je návrh, ktorý predkladám. Odkedy som predložila text, eh, som si vypočula mnohé návrhy, na základe ktorých predložím pozmenujúce návrhy k svojmu vlastnému návrhu a ja dúfam, že to všetko obohatí celý proces a že finálny produkt si získa naozaj širokú podporu parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Som vám povďačná, vážení kolegovia, za vaše vystúpenia. Posledným bodom programu dnešného zasadnutia je otázka komisie od pána Žerda Dupre, pokiaľ ide o počet členských štátov, ktoré považujú Turecko za bezpečnú tretiu krajinu. Otázka bola zaslaná 9. februára a v zmysle pravidla 135 otázka mala byť zodpovedaná do 6 týždňov. Komisia však do uvedenej lehoty na túto odpoveď nereagovala, neodpovedala. Pán Depre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Vy ste pár slovami vysvetlili, aký je cieľ otázky. Takže ja som sa spýtal na komisie na a to, aký je počet štátov, členských štátov, e, ktoré aplikujú koncepciu bezpečných tretich krajín na Turecko, pretože dôsledok aplikácie tejto koncepcie na krajinu má za následok e, veľmi praktické dôsledky pre žiadateľov o azyl, pretože ak som to správne pochopil, tak všetci žiadatelia o azyl, ktorí e, prešli tretou krajinou, ktorá je považená za krajinu bezpečnú do nejakého členského štátu, tak budú poslaní naspäť do krajiny, bezpečnej krajiny, ktorou prešli. Čo má dnes, dnes veľký význam. A ja sa teda pýtam, koľko členských štátov pripisuje Turecku charakteristiku bezpečnej tretej krajiny. A mám ešte jednu otázku, ktorá nie je písomná, ale ja tak ju položím. Prečo komisia nám predložila zoznam bezpečných tretich eh, krajín a prečo nám nepredložila taký zoznam, zoznam tretich krajín, ktoré sú bezpečné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Depre. Pán Nielsen, zástupca komisie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem ospravedlniť za to, že meškáme s odpoveďou na túto otázku. Je to ešte na stole u nás, takže je to na ceste. Pokiaľ, chcem ale povedať dve veci. Pokiaľ ide o súvislosti, koncept bezpečných krajín, no už to znamená, že členské štáty mm, sa môžu rozhodnúť, že mm, pomenujú tú ktorú krajinu ako bezpečnú vo svojom vnútroštátnej legislatíve, ale nemusia vysloviť takúto vše, také, tak, tak, takéto všeobecné posúdenie, ale môžu to riešiť na základe jednotlivých prípadov. Teda nemu, my pokiaľ vieme, tak eh, čl- žiadny členský štát eh, Turecko nemenoval takouto krajinou, ale to nevylučuje, že sa tak stalo v minulosti na základe, alebo v prípade, jedno, v prípade jednotlivých prípadov. To ja nedokážem vylúčiť na základe toho, čo vieme. Žiadny členský štát eh, nevykonal takéto označenie Turecka, alebo nenazval ho tak, takouto krajinou. My sme nepovažovali za nutné predkladať nejaký návrh v súvislosti s, s krajinami, ale v rámci aký budeme riešiť túto otázku v rámci revízii, či by sme mali alebo či by sme mali podporovať takýto koncept uplatňovania bezpečných krajín. Pán Depre, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Aká by odpoveď bola taká jednoduchá, a tak sme eh, nemuseli čakať a eh, 6 týždňov. Dobre, pochopil som to správne, keď ste povedali, že na to, aby žiadateľ azyl bol poslaný naspäť do tretej krajiny, a tak eh, treba rozhodnúť, že ktorý krajina je bezpečná, keď nemáme na to právny základ. No a uvedem príklad. Ste povedali, vrátim sa k mojej otázke, ste povedali, že eh, žiadna členská krajina neaplikuje koncepciu bezpečnej tretej krajiny ani Grécko neprijalo eh, rozhodnutie a že nepovažuje Turecko za bezpečnú tretiu krajinu? Sophie Intelta, eh, ak mi pán Intelta dovolí, by len zaujímal, ako to funguje, keď hovoríte, že rozhodnutie o tom, že krajina je bezpečná na individuálnej báze, to je pravidelný azylový postup, postup na hodnotenie a žiadosti o azyl. To nie je koncepcia bezpečnej tretej krajiny. No a samozrejme, ten termín bezpečnej alebo označenie krajiny za bezpečnú krajinu neznamená, že ľudia nemôžu podať svoje individuálne žiadosti o azyl, ale nemôžete povedať, že e, pretože žiadosti o azyl boli zamietnuté, pretože niekto individuálne e, nebol považovaný za to, že je ohrozený, tak to neznamená to isté ako označenie krajiny za bezpečnú krajinu. No a nenadržím na otázku Sofie ešte, ak si dobre spomínam, e, tak označenie krajiny za bezpečnou krajinou umožňuje žiť všetky žiadosti za nepriateľné, takže všetky žiadosti, ktoré sú podané takto. Takže mám pravdu a netrebalo by na to, čo sa teraz deje, a Grécko príjme takú definíciu, tak aby robili, čo majú robiť. Ďakujem pekne, pán Nielsen. Ďakujem pekne, ja sa pokúsim to objasniť. A, a význam individuálneho hodnotenia je, aby sa zhodnotilo, či tretia krajina je bezpečná pre osobu nie je to, že tá osoba je bezpečná alebo bezpečí hľadiska toho, či nepotrebuje medzinárodnú ochranu. Otázka je, či môže získať medzinárodnú ochranu na základe eh, kritérií smernice v strede krajiny. Na tento prípade Turecko, takže tu sa eh, nehodnotí obsah žiadosti, ale hodnotí sa to, či je to priateľné. Takže ak zistíte, že tá osoba eh, je, potrebuje medzinárodnú ochranu a že môže mať prístup k takéto medzinárodnej ochrane v tretej krajine, v tomto prípade Turecku, tak môžete uh, označiť žiadosť za nepriateľnú bez eh, hodnotenia, eh, hodnotenia a môžete tú osobu poslať do Turecku. Takže je tu uh, rozdiel pri prípustnosti, neprípustnosti. Čo sa týka Turecka, tak implementácii uh, smernice neoznačili všeobecne Turecko ako bezpečnú tretiu krajinu. Oni to robia na individuálnom základe, individuálnej báze a súdia so správami, ktoré máme a aplikujú to tohto týždňa. A to smernica v každom prípade až vyžaduje. V každom prípade treba individuálne hodnotenie pre každú osobu, či pre tú osobu, ktorá osoba má prístup medzinárodnej ochrane v tretej krajine, tak aj všeobecné označenie by nezbavilo členských štátov od individuálneho zvažovania. Ospravedlňte ma. Dnes zná, že to je fikcia, pretože politická dohoda, ktorá hovorí, že všetci, ktorí, všetci sírijskí utečenci, ktorí požiadali o azyl v Grécku, budú poslaní do Grécka. Všetci majú poslaní do Grécka. A tí, ktorí sa sírskí žiadatelia azyl, ktorí budú poslaní do ktoré budú poslané do Grécka, takže je tu kolektívna dimenzia a je tu treba to hodnotiť individuálne, ale globálne e, sa predpokladá, že všetci žiadatelia o azyl e, zo Sýrie, ktorí e, požiadali o azyl v Grécku, budú poslaní do Grécka. Takže to je taká kolektívna, kolektívna opatrenia alebo kolektívna aktivita. No to je z hľadiska toho, čo sa hovorí v dohode Turecko z 18. marca, je tu dohoda na politické úrovni medzi Úniou a Tureckom sa spraví presne to. Ale implementovať to v praxi, a to už povedal aj predseda Juncker po vyjadrení, treba rešpektovať medzinárodné práva, právo EÚ. A to znamená tá požiadavka, ktorú som práve povedal, čo musí byť overené v individuálnych prípadoch. A samozrejme, ako nadradený v každom prípade o tom, či sa nejak tá osoba môže vrátiť do Turecka alebo nie. A to je zodpovednosť gréckých orgánov na toto hodnotenie, či sa dá implementovať jednenie v každom individuálnom prípade. Mr. Nielsen. Pán Nielsen, ďakujeme veľmi pekne, ďakujem pekne kolegovia. A tým sme ukončili náš program na dnešný deň. Ďakujem za vaše eh, vyjadrenia. V budúci týždeň máme ešte dve zasadnutia mimoriadne zasadnutie v pondelok 25. apríla od 15.00 do 18.30 a vo štvrtok 28. apríla od 14.30 do 18.00. Ďakujem vám veľmi pekne a želám vám bezpečnú a šťastnú cestu domov.